So, wir haben ein strammes Programm. Takže skutočne máme veľmi nabitý program pred sebou. Chcem vás eh, veľmi srdečne privítať na pôde Európskeho parlamentu. Vypočutie Right to Water, právo na vodu, bude aj eh, streamované to znamená, tí, tí ktorí majú internet dispozícii po pripojení sa na domovú stránku Európskeho parlamentu, si môžu naživo vypočuť priebeh. E, Takže je zastupená Marie Red. Vítajte tu všetci. No a hneď na úvod sa vám chcem poďakovať za to, že sa podarilo zozbierať 1,9 milióna podpisov. To je vynikajúci výsledok. 1,9 milióna podpisov. To je počin, to je obrovské číslo. Chcem eh, privítať aj podpredsedu eh, Európskej komisie. Eh, vítajte, pán Ševčovič. A chcem sa aj poďakovať pánovi e, Ševčovičovi za to, že ešte na samom začiatku deklaroval, že chce zabezpečiť e, priechodnosť občianskej iniciatívy, aby aj online mechanizmy boli k, k dispozícii. To sme aj preberali vo výbore a napokon dnes e, je to e, celkom pochopiteľné, že aj v online režime e, sa dajú zbierať napríklad podpisy na takúto iniciatívu. Inak by to ani nebolo možné. Čiže tá iniciatíva sa presadila a dnes sa tu schádzame, aby sme sa zaoberali touto témou. Európsky parlament a teda gestčný výbor pre túto tému je e, e, výbor pre životné prostredie a výbor teda pre e, zdravotné záležitosti. Máme tu aj zástupcov petičného výboru a dnešný priebeh vypočutia bude rozdelený medzi jednotlivé strany. Ešte raz sa zopakujem, k dnešnému dňu bolo zozbieraných 1,9 milióna 1,659 e, bolo už aj potvrdených ako platných a z môjho domovského štátu z Nemecka sa vyzbieralo 1,2 milióna. A táto téma zarezonovala aj na úrovni miestnej e, a e, jednoducho boli e, schválené viaceré prehlásenia a je to nadstranická téma. Takže skutočne hovorím za e, severozápadné Vesfalsko, za tento región a myslíme si, že dnešný deň e, píše dejný pretože dnešný deň, toto vypočutie je priamým prejavom pôsobenia európskeho demokratického systému. Ako to bude prebiehať dnes? Dáme na 5 minút pán, slovo pánovi Ševčovičovi, potom pánovi Hefnerovi dáme slovo petičnému výboru, e, potom potom bol v, v, v ústavnom e, výbore, ten, ktorý zodpovedal e, za takéto občianské iniciatívy, bol spravodajcom tej správy a potom vystupí aj Anne-Marie. V podstate sme to rozdelili na tri časti, to znamená prístup k vode, globálny prístup k vode a a e, žiadna liberalizácia tých, tých služieb, ktoré sú viazané na vodu No a jednoducho toto, toto sú témy, ktoré zastrešujú tie tri e, bloky. Čiže, čiže každý vystupujúci bude mať dve minúty aby sa, aby sa postihalo. Budeme mať aj spontánnu rozpravu, tak ako to poznáme z plenárneho zasadnutia. A pokiaľ budeme e, mať e, čas, tak potom sa dostanú k slovu až ďalšie. Teda e, Takže e, zástupcom e, výboru občanov udelím e, slovo a samozrejme potom aj otázky budú v blokoch zodpovedané. Máme tu skutočne veľmi veľa ľudí, tomu sa veľmi teším. Chcem sa poďakovať podpornému personálu, Eh, tých zo strany komisie, z DG Impol, z, z Employ, z výboru pre rozvoj, výboru pre eh, vnútorný trh, potom generálne riaditeľstvo komunikácie, takisto aj všetci tí, ktorí si za tou logistikou Chcem sa vám srdečne poďakovať za to, že ste umožnili dnešné stretnutie. Takže tie tri bloky je zaručená, e, zaručený prístup v vode pre celé EÚ, potom globálny prístup v vode všetkým a po tretie e, bez liberalizácie služieb, ktoré súvisia s vodou. Takže ten postup, ako som to odprezentoval, takže to e, bude vlastne e, podpredseda komisie, potom e, za petičný výbor potom predseda e, výboru e, občanov. Som veľmi rád, že e, tuto sme pri kulminácii tejto občianskej iniciatívy a teším sa na to popoludnie strávené s vami. A keďže kážem vám, aby ste vy vo vystúpeniach dodržiavali čas a ja chcem dodržať čas. Takže týmto končím a dám slovo pánovi podpredsedovi Európskej komisie Marošovi Ševčovičovi. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem Matiasovi Grotovi za slovo. Teší ma veľmi, že sa tu stretávame v Európskom parlamente. Ten pohľad na vás tu v publiku je nesmierne pôsobivý. Veľmi málo kedy vidno sálu tak nabitú e, ľudí, ktorí spája spoločný záujem. Prišli ste tu plní nadšenia, e, veľmi vybudení. Veď celé dopoludnie sme e, trávili s organizačným výborom E, chcem sa pracovníkom poďakovať za to, že e, zorganizovali tento deň. Čiže dva e, roky od dňa, kedy začalo byť možné využívať mechanizmus občianskej iniciatívy. Dnes vidíme plody toho snaženia. Je temer 1,7 milióna občanov svojimi podpismi toto podporilo. Tieto podpisy pochádzajú z 13 členských štátov. To je veľmi pôsobivý výsledok. Chcem sa poďakovať organizátorom za e, tento výstup. Vaša prítomnosť, e, vaša aktívna účasť na tej iniciatíve e, potvrdila to, že tento nástroj tzv. participačnej demokracie dokáže fungovať, že občanov zaujíma dianie v Európe, chcú mať svoj hlas vypočutý, e, chcú e, skutočne priamo s európskymi inštitúciami preberať aktuálne témy a preto som nesmierne rád tomu, že máme e, rozpravu týkajúci sa témy právo na vodu. Od 1. apríla 2012 e, komisia zaregistrovala 22 iniciatív a e, s pánom Hefnerom sme pracovali na E, tomto návrhu a boli aj isté obavy pred tými dvoma rokmi, či nebude zneužívaný tento mechanizmus, či skutočne budú to tie správne témy, ktoré, sa dost, ktoré nadobudnú podobu občianských iniciatív a nesklamili nás občania. Tie iniciatívy sa týkajú telekomunikácií, vzdelávania, životného prostredia, médií, občianských práv. To znamená e, tém e, veľmi aktuálnych a na najvyš blízkych blízkych e, srdciam občanov. Právo na vodu je prvou iniciatívou, ktorá splnila všetky kritéria. Máme ešte dve e, ďalšie iniciatívy, E, e, ktoré už získali viac ako 1 milión podpisov. Ale chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí rozbehli iniciatívy, síce povedzme nedosiahli e, počet podpisov 1 milión, ale aj napriek tomu rozvírili hladinu, mobilizovali občanov a každé, taký, každý takýto pozitívny akčný počin občanov bol popudom pre ich zástupcov na miestnej, národnej úrovni alebo európskej úrovni. Tak ako tomu bolo v tomto prípade. Ako som povedal dnes ráno, e, e, preberali sme určité prekážky, na ktoré narazili organizátori pri tomto podajatí e, Nieké veci sme už tušili pri koncipovaní nariadenia, ale sú veci, ktoré nás prekvapili vlastne až v reáli nájsť vyváženosť medzi užívateľsky orientovaným online režimom a dostatočnou mierou ochrany e, osobných údajov. A treba povedať, že e, toto e, nám pomohlo získať určité skúsenosti a v tom ďalšom horizonte 2015 urobíme z tohto mechanizmu ešte lepší mechanizmus, než tomu bolo doposiaľ. Chcem sa poďakovať vám všetkým všetkým Európskemu parlamentu, organizátorom a predovšetkým vám, občanom. E, komisia bude venovať e, tú najvyššiu možnú pozornosť tejto iniciatíve. E, generálne riaditeľstva ktoré majú čo povedať k tejto iniciatíve, budú starostlivo sledovať vývoj. Máme tu troch vysokých predstaviteľov z Európskej komisie. A oni tu odprezentujú svoje predbežné reakcie a budú odpovedať na otázky po dnešnom dopoludní e, a organizačnom popoludní diskusnom e, do 20. marca, e, tak ako káže nariadenie, komisia prinesie nejaké riešenia, nejaké výstupy. Dnešné podujatie je dôkazom toho, že tento nástroj funguje, že skutočne priamo občania majú hlas, ktorému je daný priestor. Teraz má slovo pán Hefner a on zastupuje predsedu petičného výboru. 3 minúty. Ďakujem pekne, ďakujem pekne predseda. Tiež by som vás, eh, milí účastníci, chcel srdečne privítať aj na mňa. Eh, táto vysoká účasť eh, robila veľký dojem, aj napriek tomu, že sme v najväčšej sále, tak a, ľudia stojí ešte aj vonku. A, a, no je to mílnik v histórii EÚ a hlavne v histórii európskej demokracie, pretože väčšinou je to tak, že občania počúvajú, sledujú, e, o čom sa v Bruseli rozhoduje. A práve občania sú tí, ktorí to musia dodržať. No a dnes sa to mení. Matias Grote povedal, že teraz my musíme počúvať. Dnes počúvame hlasy občanov ktorí nám prikladajú ich návrhy, návrhy v parlamente a rade o lepšej legislatíve k jednej absolútne zásadnej a základnej otázke. A to je dôležitá časť a dlhé cesty Európy, štátov a vlád k Európe občanov, iniciátorov a tejto prvej úspešnej občianskej iniciatívy. Chcel by som im poďakovať No a za tými, ktorí dnes sa prehovoria, e, sú takmer 2 milióny ostatných, ktorí na nás dnes hľadia a chcú, aby sme splnili ich želania. Ide o rozhodujúcu otázku, ktorá na svete pre človeka bude čoraz dôležitejšia. Dôda, teda voda je dôležitá pre život, bez vody nie je možný život a preto čoraz palčivejšia otázka, komu patrí voda, kto mu reguluje prístup k vode a ako zaistiť, aby všetci mali rovnaký prístup. no táto iniciatíva má dôležité stanovisko. Voda je ľudské právo, ktoré nemôže byť sprivatizované, ale musí byť verejné. Budeme hovoriť s iniciatívou my budeme klásť otázky, predstaviteľia iniciatívy predstavia svoje stanovisko, no a toto je prvé vypočutie Európskej občianskej iniciatívy, ale určite nie posledné. No už toto vypočutie sa koná pred príslušnými, no, členmi príslušných výborov, a tak aby bola zaistená odbornosť parlamentu a komisie, aby tu bol zastúpený výbor, ktorý má najviac skúseností s občianskými iniciatívami. Nuž no eh, všetkým kolegom by som chcel ešte poďakovať a rovnako by som chcel poďakovať a hlavne iniciátorom iniciatívy Right to Water a aj tým takmer 2 miliónom občanov, eh, ktorí sa obrátili na komisiu. Ja dúfam, že vaše nádeje nesklameme. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujem pekne. Pán Hefner, ako ďalšia vystupí pán Mari, predsedníčka občianského výboru a dnes zastupuje iniciatívu a na 10 minút dostane slovo. Nech sa páči. Ďakujem pán predseda, ďakujem pán Grote. som predsedničkou, ktorá je skutočne dojatá, milo prekvapená. Eh, je to skutočne pre mňa eh, veľmi silný dojem, keď vidím takú plnú sálu a je to dôvod navyše, prečo si správne kladieme túto otázku aj požiadavku pre túto prvú občianskú iniciatívu eh, právo na prístup k pitnej vode ako základné ľudské práva. Na úvod o tom, ako sme zorganizovaní, pretože ak táto občianská iniciatíva Fédération syndicale européenne des services publics, il faut quand même aussi sous... Musíme vychádzať z toho, že neboli sme jediní v tomto boji a že NGOčky a mnohí ďalší sa k nám pridajili, napríklad eh, European Antimonity Network, eh, Európske verejné zdravie, aliancia a rovnako aj Asociácia pre budúcno, spoločnú budúcnosť s odborov nás aktívne podporila Európska konfederácia odborov, akože, ako aj Internacionála verejných služieb ISP vypočujete si ju e, prostredníctvom Rozy Paranely. Ja si myslím, že všetci sú informovaní o tom, čo je, čo znamená táto občianská iniciatíva. Pripomenili to predrečníci. Dosiahli sme 1 900 000 podpisov asi za 8 mesiacov sme už prekročili milión. Áno, sme na to hrdí. Vzhľadom na počet obyvateľov z 28 členských štátov, čo sa možno zdá, že to nie je veľa podpisov, ale keďže ide o prvú európsku občianskú iniciatívu a to, že zmobilizovala takmer 2 milióny ľudí, tak môžem vás uistiť, e, že to nebolo vôbec jednoduché a že sme potrebovali skutočne pomoc. E, Jednota v jednote je sila a potrebovali sme silných spojencov a potrebovali sme nielen odborárskú podporu, ale aj podporu občianskej spoločnosti. A, a tí nám aj všetci pomohli. Pokiaľ keď sa začína s takouto iniciatívou, tak je to kvôli konkrétnemu jasnému cieľu a síce, aby konkrétna otázka sa riešila v rámci legislatívneho programu Európskej komisie. A o tom začíname dnes diskutovať. Dnes ráno sme sa o tom rozprávali s pánom Šepčovičom na stretnutí s Európskou komisiou. Robíme to aj teraz prostredníctvom tohto stretnutia vďaka verejnému vypočutiu, ktoré zorganizoval Európsky parlament. Prečo sme vybrali tému vody? Pán Hefner to pripomenul. Je to absolútne nevyhnutný prvok pre život a vieme veľmi dobre, že žiaľ kvôli ľudskej činnosti je to tá činnosť či prvok, ktorý je najviac ohrozený. Týka sa to nielen technických stránok, managingu vody, a pokiaľ ide o sanitáciu, ale aj pokiaľ ide o prístup k pitnej vode a správnej sanitácii v čase, keď hospodárska kríza je neustále prítomná a zvyšuje rozdiely medzi obyvateľmi v Európe práve v tomto špecifickom sektore. Ak dovolíte, nadviažem tak najprv takou všeobecnou prezentáciou, potom vystúpia jednotliví hostia k tým trom kapitolám, ktoré ste spomenuli, pán Grote, Tak v tej prvej časti, aké boli dôvody na túto iniciatívu? 1 659 543 podpisov a nedosiahli sme 2 milióny, e, pretože už je termín uzavretý, ale rozprávanie, pretože začíname e, viesť dialog s komisiou a s parlamentom a potom sa vrátim e, k tomu, akým spôsobom chceme tento postup participatívnej demokracie rozvíjať. Našim cieľom je, aby e, záväzné legislatívne ustanovenia sa využili na to, aby sme mohli efektívne využiť tie základné práva, ako je prístup k pitnej vode a sanitácii aj v, našej európske, v našom európskom odbore pre verejné služby, ale aj v spolupráci s NGOčkami, ktoré som spomenula, tak už veľa času e, venujeme práve otázke pitnej vody. Článok 11 Lisabonskej zmluvy hovorí, že by sa mohli zorganizovať európske občianské iniciatívy, ako aj rezolúcia OSN z roku 2010, ktorá uznala vodu a sanitáciu ako základné ľudské práva. To boli naše východiska pre našu aktivitu. Uvažovali sme o akcii na vysokej úrovni, aby e, bola voda vyčlenená z vnútorného trhu a ísť ďalej, než je rámcová smernica o vode z roku 2000, ktorá už uznáva, citujem, že voda nie je e, taký statok, s ktorým by sa dalo e, obchodovať ako s inými a treba e, v tomto zmysle k nej pristupovať. V rámci revízie smernice o koncesiách komisár Barnie a Potočník pripomenuli, že verejné orgány sú naďalej zodpovední za výber, managing a organizáciu verejných služieb v oblasti distribúcie vody a sú oni zodpovední za to, či dojde alebo nie k privatizácii týchto služieb. Dodávka vody a sanitácia sú to zásadné, základné verejné služby pre všetkých. Preto je dôležité, aby miestne samozprávy realizovali skutočnú kontrolu nad týmito službami a aby občania mali k dispozícii rozumné tarify aby mohli uspokojiť svoje základné potreby a nie, aby to nevychádzalo z potrieb odmien e, akcionárov nadnárodných spoločností. Ešte príliš veľa občanov nemá prístup, e, dostatočný prístup k pitnej vode a k sanitácii a hoci nemáme presné štatistiky, ale odhadujeme, že viacej ako milión obyvateľov v Európe nemá prístup k pitnej vode a 10 miliónov nemá e, prístup k distribúcii kvalitnej vody. Ak by sa naďalej pokračovalo týmto trhovým prístupom, tak e, sa môže stať, že tie rodiny, ktoré sú najviac postihnuté chudobou, budú vlastne od, e, odpojené od poskytovania dodávky vody. Myslíme si, že dodávka vody ako aj vodný managing by nemali e, byť spracované alebo riadené pravidlami vnútorného trhu a e, služby e, vodného hospodárstva by jednoducho nemali byť upravované vnútorným trhom. A teda dodávka vody a sanitácia by sa nemali liberalizovať aké sú naše požiadavky na úrovni EÚ a potom aj na celosvetovej úrovni. EÚ inštitúcie a členské štáty musia dohliadať na to, aby každý občan tejto únie má právo, mal právo na vodu a sanitáciu. Keď hovorím o vode, hovorím o kvalitnej, teda o pitnej vode. A to má znamenať, že treba vytvoriť záväznú legislatívu, aby sa skutočne aplikovala táto legislatíva tak, aby táto voda prístup k nej bol základným právom pre občana, vychádzajúc presne z tej rezolúcie OSN. Ale vieme veľmi často, že vnútorný trh a hospodárska súťaž používajú takú špecifickú techniku a e, pre túto oblasť. Voda musí byť za, začlenená do celého cyklu a musí byť k dispozícii občanom. E, voda existovala aj pred rímskou zmluvou a tak ďalej a preto to musíme brať do úvahy a adaptovať našu legislatívu. Potrebujeme taký prístup a to je kľúčová otázka prístup, ktorý vychádza skôr správne z trhu. Takýto mandát nám dali európsky občania prostredníctvom e- občianskej iniciatívy Voda ako ľudské právo, pokiaľ ide o zásobovanie vodou a sanitáciu, aby toto právo sa mohlo aplikovať. Je potrebné, aby sa služby poskytovali čo najbližšie k občanovi Liberalizácia by išla v prospech e, celosvetových nadnárodných e, spoločností a na úkor miestnych samozpráv či dedín, ktoré by chceli postupovať skôr tým ekologickým či participatívnym spôsobom. Teraz urobím záver tej prvej časti. Z celosvetového hľadiska si myslíme, že EÚ pri aplikácii tohto základného práva prístupu k vode a sanitácii, tak by bola na čele boja e, za uznanie tých e, základných spoločných kolektívnych práv. Chceme, aby EÚ zvýšila svoje úsilie aj z oči voči ostatným krajinám, aby sa zabezpečilo univerzálne právo prístupu k vode. Ide o medzinárodnú spoluprácu a jej podporu na základe E, nelukratívnych princípov, na základe solidárnych princípov, aby e, sme posilnili kompetencie a aby sa využívali častejšie projekty PPP alebo projekty medzi e, verejnými aktérmi vo vodnom hospodárstve, aby tieto služby boli prístupné pre všetkých. To je všetko v tej prvej časti o našej občianskej iniciatíve a ďakujem za vašu pozornosť. C'est petit comme ça. C'est pour ça que je me suis permis de faire du devant. Vielen Dank. Ďakujem pekne, pani Peret. No a vy už ste nás uviedli do témy, a totiž do prvého tematického bloku. A slovo dostanú, dostanú piati rečníci. A pôjdem podľa politických skupín. A ako prvý Richard Zeber, ktorý sa zaoberá tému vody na dve minúty. Prosím, prísne budem hľadiť na dodržiavanie času. Ďakujem pekne, predseda. A ja by som chcel poďakovať a zablahoželať iniciátorom tejto prvej občianskej iniciatíve a zagratulovať im k obrovskému úspechu, ktorý dosiahli. Ja chcem povedať, že ja som pracovnej skupiny pre vodu v Európskom parlamente a my sa toto témou veľmi intenzívne zaoberáme a zaoberáme z rôznych strán z hľadiska ekonomického, ako je samozrejme z hľadiska kvality vody. No a mám pár otázok a možno by som možno mohol pár myšlienok. A poprvé, zakotvenie vody ako ľudského práva už garantuje OSN a tak a každý Európan je občanom sveta a preto e, toto právo je už v charte OSN v protokole číslo 9, článok 1 a v protokolu, protokole číslo 26 e, k Lisabonskej zmluve a tiež je uvedený, uvedený aspekt dostupnosti, dostupnosti vody a tiež existujú obrovské rozdiely medzi členskými štátmi, čo sa týka regulácie alebo organizácie eh, vody a vodného hospodárstva. No a tiež eh, zmluva zakazuje eh, zasahovať do vnútorných záležitostí členských štátov. No a už vy ste hovorili, pani Peret, o liberalizácii a privatizácii. Ja dnes si spomínam, že s týmito slovami aj politika na isté smerovanie, ale myslím, že tému vody by sme to nemali zaťahovať. Ide o to, aby každý občan Európskej únie mal, mal prístup a mohol si dovoliť vodu. No a je to v kompetencii členských štátov, to by malo aj tak aj zostať. Ja som z krajiny, kde zásobovanie vodou je v rukách štátu a je s tým veľká spokojnosť. Ja tento model obhajujem, ale myslím, že treba rešpektovať rozdiel medzi členskými štátmi a mali by sme sa držať všetkých zmluv. Ďakujem. Ďakujem pekne za dve minúty. Jo Leinen. Áno, ja za skupinu sociálnych demokratov v Európskom parlamente by som chcel zablahoželať iniciátorom tejto európskej občianskej iniciatívy. Nuž skutočne sa to vydarilo a e, my sa tešíme, že takáto zásadná téma je, sa objavila hneď na úvod použitia tohto e, nástroja. Nuž prinútil komisára Barniera, aby vodu e, vyňal z smernice o koncesiách. No a radi, že to preberáme aj tuto v tejto občianskej komore. Ehm, no a sme radi, že aj v budúcnosti to bude opakovať. Ja som predseda Európskeho hnutia. No a myslím, že ja sa kde to existuje. No a som veľmi rád, že touto občianskou iniciatívou vzniká Európske hnutie z dola a som si veľmi rád, že účasť, touto účasťou bojujeme proti euroskepse, pretože ľudia majú pocit, vďaka tejto iniciatíve, že môžu niečo ovplyvniť. Na no téme má v Európskej únii máme veľa zákonov, ale tiež vieme, že existuje obrovský deficit. Aplikácia bývam na hraniciach s Francúzskom a Luxemburgu, Luxemburskom no a práve v cezhraničnom styku tá je aplikácia veľmi zlá, že naše rieky až ďaleko po roku 2015 budú plniť e, smernice nuž. V Európe sa veľmi veľa plitva, plitva sa v polnohospodárstve, priemysle a myslím, že by sa dalo podpornými prostriedkami EÚ veľa zmeniť. Ja myslím, že voda musí byť integrovaná do ostatných politík. No a v neposlednej rade pre nás, sociálnych demokratov, voda nie je nejaký bežný tovar, je to potravina číslo 1 a tá patrí e, do štátnych rúk. A nie súkromných. Ďakujem pekne, Jolajna. A teraz Chris Davis na dve minúty. Ďakujem pekne, ja som z Veľkej Británie. Ja myslím, že kvalita našej pitnej vody je tak všeobecne dobrá. Naše systémy kanalizácie si vyžadujú ďalšie investície ale celkovo sú, medzi, patria medzi najlepšie v Európe, ale už pred 25 rokmi dodávky vody um, boli sprivatizované. Ja som uh, liberál a som proti, pretože myslím, že štát to zvládla dobre, ale skutočnosť bola taká, eh, že bolo ťažké eh, nájsť investície a nevyhnutné inovácie. Čiže vznikol nový systém a dodávky vody dodávky vody riadi súkromná spoločnosť, avšak e, pod prísnou kontrolou regulačného orgánu tento regulačný orgán môže e, donútiť spoločnosti, aby vykonali investície, môže trvať na, alebo teda trvá na dodržiavaní štandardov kvality a dohliada na dodávky vody všade rovnomerne. No a dodávky vody, čistenie vody je veľmi drahé drahé zachovávate, či sa tu riek. Už niekto za to musí platiť. A my musíme zaistiť, aby voda bola dodávaná prístup nebol čo najefektívnejší. No a v Veľkej Británii je to možné pomocou súkromného sektora a súkromných aktérov, ak samozrejme regulačný štátny orgán vykonáva prísny dozor. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Bas Eichhout v mene zelených. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne v mene zelených. Tiež by som chcel poďakovať a zablahoželať anne Peret k úspechu. Ukazuje to, aká dôležitá je táto téma, samozrejme pre zelených. No a v tomto zmysle e, všetci môžeme oslovať moment európskej demokracie, ale otázka pre Európsku komisiu znie, čo urobíme napriek to, eh, okrem toho, že túto iniciatívu eh, privítame, za blahoželami k veľkému úspechu. No a musím povedať, že vyjadrenie pána Ševčoviča sú trošku sklamaním, pretože eh, sú kľúčové aspekty, ktorých vysvetlení ľudia žiadajú. Treba prejsť k obsahu a nielen hovoriť, že toto je oslava európskej demokracie a preto aj môjmu kolegovi Richardovi Zebrovi pohovorím. Súhlasím s tým, že voda je ľudské právo, ale ďalej tvrdí, že členské štáty sa o to musia postarať. No a ak súhlasíte, že je to ľudské právo, tak aj Európska únia by s tým mala niečo robiť. No a komisia doteraz nič nerobí. Nuša. No Klimatický balíček do roku 2030 k vedlicovému plánu nič, aký je nejaký zdroj energie, ktoré bude mať veľkú dopad, veľké dopady na kvalitu komisie, tak je to bridlicový plyn a komisia s tým nič nerobí. Prečo? Ak si skutočne myslíte, že je to dôležitý, dôležitá téma, ak si myslíte, že, komisia, že voda je ľudské právo a chcete zaručiť všetkým čistú vodu, tak s tým treba niečo robiť. E, ďalej niečo o privatizácii oficiálne. Pán Ševčovič hovorí, že to nie je politika komisie, ale ak sa pozriete na trojku a memorandum porozumenia medzi napríklad Trojkou a Portugalskom. Nič tam k tomu nie je. Ale keď si prečítate správu o pokroku, komisia, súčasť Trojky, žiada o ďalšiu privatizáciu Aquas de Portugal. Takže v rámci trojky komisia tlačí na privatizácie. Takže ak to je ľudské právo, a ak skutočne to myslíte občanmi a stotovými silou vážne, treba začať konať. A, um, Žiadam, aby komisia bola trochu konkrétnejšia v druhom kole o politikách. Ďakujem pekne. Next speaker Pán Susa za GUE. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do meu grupo do GUE. Ďakujem pekne. Dobré popoludnie všetkým v mene GUNGL. Chcela by som poďakovať všetkým tým, ktorí prišli s touto iniciatívou, ktorí za ňu bojujú a všetkým tým, ktorí umožnili e, to, že e, je táto iniciatíva skutočnosťou. Súhlasím so všetkými požiadavkami tejto iniciatívy prístupu k vode a k sanitácii. To má byť základné univerzálne ľudské právo a treba ho zaručiť. Nemôžeme k vode pristupovať ako k tovaru, Musí to byť niečo, čo mu vo verejnom sektore nemôže existovať privatizácia e, v tomto sektore niečoho, čo má patriť všetkým. Pán Zíber hovoril, že nie je možné zasahovať do rozhodnutí členských štátov, ale rada by som pripomenula, že Európska komisia, MMF aj ďalší zasahujú do členských štátov prostredníctvom politiky úspor takým brutálnym spôsobom, že v niektorých krajinách už občania nemajú prístupu k vode. V mojej krajine, v Portugalsku, posledné štatistiky hovoria, že máme podobnú situáciu ako v Grécku, v Atenách bolo viacej ako 2 milióny domácností odpojených od vody, pretože nemohli platiť za vodu a e, v 6 tisícoch ďalších domácností e, došlo k prerušovaniu dodávky. Nemôžeme sa na to pozerať so založenými rukami. Musíme prestať s politikami škrtov a úspor, lebo inak právo na vodu bude len platonickým utopickým želaním bez jasnej konkretizácie. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne. Tým sme uzavreli prvé kolo a teraz má slovo občianský výbor. 10 minút na odpoveď. Pani Perec. Ďakujem, pán predseda. Ak súhlasíte, udelím slovo tým, ktorí sú súčasťou výboru. Aby sme spustili rozpravu a diskusiu, je jasné, že toto základné právo na vodu nesmie ostať len s božným želaním a musí sa konkretizovať. Pripomenuli sme to dnes ráno aj pánovi Ševčovičovi. Nežiadame nič viac a nič menej. Možno sme utopistami, ale to, čo my žiadame od Európskej komisie, je, aby sa inak pozrela na svoju legislatívu. Niektoré veci sa urobili prostredníctvom smerníc o vode, ktoré idú obvykle dobrým smerom, ale úplne nás neuspokojujú, pretože prioritou, priority pre nás je voda ako základné právo a to musí figurovať aj v novej legislatíve, ktorá bude určite akousi zastrešujúcou v porovnaní s existujúcimi smernicami, ak dovolíte, prenechám slovo Anneli Malmström, ktorá je zo Švedska a ktorá je tiež členom, členkou výboru občanov. Jo, tak vedie. Ďakujem. Pomerne často je vyvolaný taký dojem, že len v tých nových členských štátoch je akýsi problém s vodou ale treba si uvedomiť, že prístup k čerstvej vode je ohrozený dokonca aj v tých krajinách, ktoré považujeme za prosperujúce a bohaté, napríklad Švédsko, moja domovská krajina. skutočne e, systém, ktorý máme, často nefunguje, e, e, keď, je, keď dosť dochádza k povodniam. A povodne sú dnes všade prítomné z dôvodu, z dôvodu klimatických zmien. A vo Švedsku vodohospodári e, nedokázali dostatočne investovať. Nezainvestovali do novej siete e, riadne vybavenej. E, táto hrozba je v reáli oveľa väčšia než rozmer, ktorý je prezentovaný v médiách. A chceme mať udržateľný systém dodávok vody a kanalizácie tak na to potrebujeme dostatočné investície a potrebujeme ich čo najskôr. Jednoducho v Európe hovoríme stále o ekonomickej kríze, o nezamestnanosti, ale mohli by sme použiť pojem krízový, ak budeme hovoriť o neblahej situácii, situácii v objeme investícií do rozvodov siete, do, do rozvodov vody a do vodnej infraštruktúry. Ďakujem. E, ja som zástupca e, občianského výboru. Ja by som chcel nadviazať na e, poznámky dvoch poslancov, E, v súvislosti s trojkou a v súvislosti s privatizačným procesom v mnohých štátoch. Poprvé, Európska občianská iniciatíva e, vyjadrila isté obavy z tohto vývoja. Sice sme sa nevyjadrili k samotnej privatizácii, ale poukázali sme na isté obavy. Európska komisia hodnotí E, vlastne vývoj tejto privatizácie a my máme obavy, že toto hodnotenie ako si potiera tie základné práva k vode. Preto si myslíme, že Európska komisia by mala e, prehodnotiť svoj postoj k privatizácii vodného hospodárstva. Myslím, že to bol zástupca Rakúska, ktorý poukázal na to, že členský štát si rozhoduje o tom, či chce privatizovať alebo neprivatizovať ale vzhľadom e, na mechanizmy úspor e, Trojka, Európska komisia tlačí do privatizácie. Ak predseda komisie vyjadri spokojnosť s krokmi, e, ktoré sa prijali v Grécku, to znamená kroky privatizácie vodární v Atenách a v Tesaloniky, tak e, to je varovný signál. E, je nevyhnutné urobiť dôkladný, dôkladné hodnotenie vplyvov a určite by to inak nasmerovalo diskusiu v tejto oblasti. Je to dôležitý aspekt. Treba vnímať prístup k vode a sanitácii ako ľudské právo. To je zakotvené v európskej demokracii a treba na to dbať pri ďalších krokoch vývoja. Poslanec zo Spojeného kráľovstva poukázal na ich situáciu, situáciu privatizácie. E, e, my sme sa nevyjadrovali v rámci tej občianskej iniciatívy k situácii v Spojenom kráľovstve ale e, veľmi často sme obviňovaní z toho, že žiadame niečo protirečivé, keď žiadame, aby dodávka vody, sanitácia, aby to bolo vyňaté spod privatizačných snách. Áno, o to nám ide. Chceme, aby sa komisia zaviazala k tomu, že táto oblasť nebude predmetom e, liberalizácie. A tak netvrďte, že to je protirečivé. Každý, každý jeden e, prieskum verejnej mierky medzi občanmi EÚ e, je ladený tak, že nechcú to mať privatizované. Dokonca aj prieskumy verejnej mienky v Spojenom kráľovstve to potvrdzujú. Jednoducho vnímajú tu vodohospodárstvo ako niečo, čo by malo byť verejnou službou. Nechápte to tak, že sme sproti liberalizácii ako takej, ale v prípade občianskej iniciatívy práva na vodu táto téma v žiadnom prípade nemôže byť označovaná za protirečivú. Ďakujem. Máme ďalšiu žiadosť o slovo z výboru občanov? Nie. Nech sa páči, môžeme ísť ďalej. Tým sme uzavreli prvé kolo. Ja chcem len pripomenúť, kde sa nachádzame v programe, čiže zaručená vododávka vody a sanitácia pre všetkých v EÚ. To je teda e, dru, e, ten prvý, e, prvý, prvý blok. Teraz François Grostet, dve minúty. Je vous remercie, monsieur. Ďakujem, pán predseda. Ja sa teším tejto rozprave o prvej iniciatíve Európskej občianskej iniciatíve, ktorá je inováciou Lisabonskej zmluvy, a ktorá má zabezpečiť e, prístup k vode, teda ako jedno zo základných ľudských práv. Je potrebné rešpektujúc všetky ostatné práva, ako je zdravie, dôstojnosť a tak ďalej a právo na život. Ale mám jednu otázku. Táto rozprava vyvoláva obavy, že tu bude príliš ideologický prístup čo by prinieslo akúsi vojnu či rivalitu medzi súkromnými a verejnými operátormi a to by e, zabránilo tomu, že by sme sa sústredili na skutočný cieľ skutočného prístupu e, vod, e, k vode pre všetkých, ktorá by bola kvalitná, kde by sa zabezpečili vysoké štandardy. Je dôležité, aby sme Eh, nezasahovali do rozhodovacieho procesu o manažingu či riadení. Čo je dôležité, aby každý jeden európsky občan mal prístup eh, k vode za priateľné eh, sumy, za ceny, ktoré on dokáže zaplatiť a som presvedčená, že úspech realizácie tohto práva nemôže závisieť od toho, aký operátor či poskytovateľ je, či je súkromný a verejný. Čo je dôležité, aby bol kontrolovaný verejným orgánom, aby tieto verejné orgány mohli slobodne rozhodovať o tom, koho vyberú, akého prevádzkovateľa, či bude súkromný alebo verejný. Áno, musí tam byť tá verejná kontrola, ale pripomínam, že súkromní prevádzkovateľia tiež podpísali miléniové ciele a oznali, že právo na vodu je základným ľudským právom a že viacej ako 33 európskeho obyvateľstva má zabezpečený prí, prístup vody z verejného sektora. Takže keď chceme prístup k vode a k sanitáciu, dobre, Európska komisia hovorí, že 20 miliónov hovorí, e, že má tento prístup, iný inštitút, že viacej. E, vo východnej Európe e, tento prístup nie je, ale ja by som chcela vedieť, aká je skutočná situácia. Ďakujem, to boli dve minúty. Pán Peter Jár, dve minúty. Ďakujem za slovo ešte raz. Blahoželám organizátorom ktorí prispeli k tej dnešnej premiére e, a k tomuto vypočutiu. Je veľmi dôležité e, to, že skutočne na pôde inštitúcie európskej politike sa preberá takáto téma. Presvieča sa, presviečajú sa tým občania, že keď je vola, je dostatočne silné úsilie, tak sa tieto témy dostanú a až na túto úroveň. E, ja už nejaký ten rôčik pôsobím v politike a e, myslím si, že e, toto, toto vypočutie nemá slúžiť k tomu, aby sme si len opakovali to, čo už bolo povedané. Má to slúžiť otázkam. Prvnež prejdem k otázke ešte jedna poznámka. Uh, tak e, ja, e, e, ja som z takého regióne, kde sme boli presvedčení, že keď všetko bude v našich rukách verejných, tak všetko bude, bude veľmi dobre. Ja som ale v zásade proti privatizácii, ale nemožno všetko pri, pri, pritiahnuť za vlasy a paušalizovať Eh, asi, asi eh, nemožno očakávať nejaké 100%, 100% súhlas. Myslím si, že to právo na vodu je dané, musí byť cenovo dostupná a každému dostup, dostupná. Eh, aký je váš názor na zákaz privatizácie? V Európe sú viaceré modely, v Nemecku to funguje tak, že jednotlivé obce alebo okresy majú tú kontrolu, ale e, konkrétny výkon sa posúva e, do privátnej sféry. E, existujú teda aj verejné, teda komunálne modely, aj modely súkromných prevádzkovateľov a e, skutočne e, musím konštatovať pravdivo, že sú aj e, rozdiely v cenách a v spôsobe Ja Som, ja som za to, aby to zostalo v rukách teda miestnych orgánov komún. Teraz má slovo pán Baldini, dve minúty, e, sociálni demokrati. Svi građani trebaju čistu pitku vodu i kvalitetan sustav odvodnje Myslím si, že je dôležité, aby sme mali kvalitnú pitnú vodu. To je základné ľudské právo, e, ktoré, z ktorého by sme mali vychádzať. Prvú deklaráciu, ktorú som podpísal, keď som sa stal poslancom, bola deklarácia proti privatizácii e, týchto služieb. Ja pochádzam zo štátu, kde je zabezpečovaná dodávka pitnej vody e, e, verejnou službou. 80 chorvátskych občanov požíva e, toto právo. Právo na čistú vodu je základným ľudským právom. A Európske verejné služby by mali poskytovať občanov prístup k vode a k sanitácii. Voda je nevyhnutná pre život. Bez vody e, e, človek neprežije. Štyria z desiatich ľudí na Zemeguli nemá prístup, žiaden prístup k sanitácii v mnohých častiach Chorvátska, aj v mnohých častiach Európy e, dnes zažívame povodne. A e, často to súvisí aj s, e, so zlým vodným hospodárstvom. Mali by sme vyjadriť apel z tohto miesta, apel v prospech lepšej správy, lepšieho hospodárenia. E, s vodou. Dodávka pitnej vody, sanitácia ako taká e, sú nevyhnutné na umožnenie všetkých ostatných ľudských práv. Ja som z Jadranu. Dvakrát som e, bol e, starostom Fušinaty a pod našu správu spadali rôzne pramene a e, vlastne rezervoár vody, e, ktorý, z ktorého sú dodávky e, pitnej vody aj do Slovenska. v tomto kontexte treba dodržiavať miliónové ciele a vodu potrebujú všetci. Teraz spontánna časť našej rozpravy ako prvá pani Sousa. Sousa. Hvala vam, hvala vam lijepo. Postavlja se pitanje ako pitka voda u 21. stoljeću bude imala ulogu. Ďakujem veľmi pekne. No, že zaznela tu otázka, či pitná voda v 21. storočí bude zohľávať rovnakú úlohu ako ropa v 20. storočí. No a keď áno, tak e, pitná voda bude mať aké e, dopady v tomto storočí. Ja vítam túto iniciatívu a dnešnú rozpravu, pretože takýmto spôsobom sa vykonáva priama demokracia. Ja som tiež z Chorvátska, tak ako e, môj predrečník, no a Chorvátsko je na treťom mieste v zásobách, po výške zásob vody e, po Norsku a Islande. Nuž e, v Chorvátsku riadi dodávky vody štát na národnej úrovni. Sa teda dáva pozor na ochranu životného prostredia a zdrojov a preto sa to nedá sprivatizovať. Akýkoľvek pokus o privatizáciu by v Chorvátsku zlyhal, ale neustále treba myslieť na subsidiaritu a preto sa pýtam nasledovnú vec. vec. Je to tak, že na národnej alebo lokálnej úrovni niektoré členské štáty nemajú na výber. Tento týždeň som na komisii požiadala o to, aby, fond, aby sa bol aktivovaný fond Solidarity a na negatívnych následkov búrok. Takže to je moja otázka. Slovo má kolega Paška, nech sa páči. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážení kolegovia. E, táto občianská iniciatíva nám ukázala, že v oblasti hospodárenia s vodou v Európe e, e, funguje istá anarchia Eh, v niektorých krajinách eh, spravuje hospodárenie s vodou štátne organizácie alebo štát, inde súkromné, súkromní investori. V mojej krajine eh, bolo hospodárenie s vodou v rukách štátu. Bohužiaľ, vstupom do Európskej únie sme dostali nariadenie, že musíme tento sektor sprivatizovať, že ho musíme ponúknuť súkromným investorom. Po vstupe veľkého investora, ktorý sa v tejto oblasti angažuje z Francúzska, narastli e, ceny vody v mojej krajine na 5 až desať násobok. Znamená to, že naozaj pre niektorých e, občanov sa stali tieto služby e, nedostupné a situácia je taká, že tí, ktorí mali zavedenú kanalizáciu, sa vlastne odpájajú od vody aj od kanalizácie, pretože si nemôžu dovoliť tieto služby. Skutočne by sme mali hľadať mechanizmus, ktorý bol, povedal by som, efektívny a vyvážený kde by nedochádzalo zo, zo strany súkromných investorov k zneužívaniu ich monopolného postavenia a snažiť sa dosiahnuť takú, také mechanizmy regulácie a dohľadu, ktoré by umožnili e, prístup k vode pre všetkých občanov, nezávisle od toho, ako je tento trh organizovaný. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, slovo má kolegyňa Durant, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Gratulujem k tejto iniciatíve. Otázka, ktorá ani tak nesúvisí s distribúciou a s tým, či e, to majú robiť súkromné či verejné ruky, ale pokiaľ ide skôr o odpadové vody a čistenie vody, vieme, že aké sú vysoké náklady v čistení e, vod, odpadových e, vod, hlavne veľkých miest. Sú to obrovské náklady a keď e, miestne samozprávy nemajú dostatok financií a potom veľmi často sa dostanú do zlej pozície, keď e, sa robí tender, e, aby dostali súkromného investora alebo súkromného aktéra, ktorý by čistil a vtedy sú v nevýhodnej situácii a potom sú tie náklady vyššie, ktoré sa samozrejme odrazia v cene vody a vtedy tá miestna samozpráva je v nevýhodnej pozícii a to je vlastne istý schovaný spôsob privatizácie. Nejde tu o skutočnú privatizáciu, je tu e, vlastne akýsi e, tender, ale tým, že je e, tá miestná samozpráva v nevýhodnej pozícii, tak je tu potom takéto riziko ja si myslím, že tu je, toto je jedno z najväčších eh, nebezpečenstiev. Problém je skutočne v aplikácii a tam je aj najviac pascí, akým spôsobom je vlastne skrytá privatizácia, a keď chceme, aby eh, spotrebitelia mali rozumnú cenu, eh, ktorú platia za vody aj čistenie vody vo vidieckom prostredí, tam je úplne iný problém. Niektoré čističky e, v tom prípade sú len e, maličké a to e, niekedy len v prípade súkromníkov a pre týchto súkromníkov je takáto čistička nesmierne vysokým nákladom. Ďakujem pekne. Teraz sme sa dostali na koniec spontánnej časti rozpravy. Slovo dostáva občianský výbor a pani Peret. je väčšinský čas alebo prideli slovo expertom. Nech sa páči. Ďakujem, pán Grote. Posledná otázka, s ňou by sme začali. Máme tu experta, pokiaľ ide o sanitáciu, ale on bude určite odpovedať, môcť odpovedať na otázku pani Durán. A potom by som dala slovo Erartovi a Jedovi Vilelomi a ja možno tiež neskôr vystúpim k tej otázke verejný či súkromný sektor. Didie, začni. Ďakujem, som z SŽT. Pracujem v sanitácii vody. Nie som síce úplne expertom, ale mám teda určité skúsenosti. Áno, e, došlo tu k oneskoreniu aj 10 ročí v čistení a sanitácii vody, takže potrebujeme infraštruktúry, ktoré sú teraz drahé. A teraz e, sú tu súkromné firmy, ktoré vám ponúknú postaviť čističku, kľúč, e, ktoré vám postavia e, teda celú čističku a teda sú veľkým konkurentom verejných služieb. K projektom PPP samozrejme sú aj verejné služby, ale aj hlavne vo Francúzsku, ale aj v iných krajinách, ktoré majú skúsenosti so sanitáciou a ktoré by mohli byť pomocou. Ale problematické je, že tieto projekty PPP sa ťažko rozvíjajú. Niekde v tretich krajinách, v Afrike a tak ďalej s nimi sa to robí, ale v Európe je problematické e, realizovať túto kooperáciu, ktorá by umožnila to, e, že by sa e, pod nej nevyužíval ten súkromný sektor, ale že by tam bola aj tá verejná zložka, teda by prispela pomocou. Každý Európan, ktorý si hovorí, že treba tento zdroj zachrániť, tak je potrebné, aby to bola priorita či už v sanitácii, alebo v produkcii, alebo distribúcii vody a aby sme e, nestratili to, čo sme doteraz nadobudli. Od francúzskej revolúcie sú to komúny vo Francúzsku, ktoré správajú managing vody, ale to, že postúpili tieto služby, dali koncesie alebo sa veci privatizovali, tak e, tieto veci sa zmenili. We need a doctor. Potrebujeme lekára. Yeah. Fire.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 So, ich bitte, ich bitte wieder die Plätze einzunehmen. Und der Betroffenen geht es jetzt besser und wir können mit der Anhörung weiterfahren. Takže dovolíme si pokračovať v našej rozprave. Takže teraz má e, slovo, alebo majú slovo zástupcovia občianského výboru. Prosím, by ste pokračovali. Prezident. Ďakujem. Kolega Didier Dumont skončil s vystúpením a poprosím Erharta, on požiadal o slovo, nech sa páči. Ja, vielen Dank. Ähm, Ďakujem pekne. Ja som nemecký zástupca Českého výboru no a požiadal som o slovo po príspevku pána Jára on eh, situáciu počas NDR. Porovnal situáciu v východnom Nemecku, ale od situácie v EU po, po, po, porovnal s NDR, no a my máme demokratické štruktúry, no a rozhoduje sa o tom, ako sa zorganizuje ako sa spravuje hospodárenie s vodou. No už v niektorých komunách východnej časti Nemecka existujú aj súkromné komunálne správcovské spoločnosti, aj, ale aj v týchto sú stále nízke poplatky, to je správne, ale treba sa pozrieť aj za oponou na podmienky. No a situácia je taká, že v týchto podnikoch väčšinou existujú nejaké interné tarify, ktoré sú 10 alebo 20 pod komunálnou úrovňou. No a dajú sa udržať stabilne poplatky, no a súčasne kapitálové úročenie pre kapitálových podielníkov. No a preto sa treba pozrieť na to detaľnejšie. a namiesto toho len tvrdíte, ako len tvrdí, tvrdiť, že eh, v privátnych eh, rukách by to bolo rovnaké v podstate ako o verejnej správe. Ďakujem. Ďakujem. Rahar, teraz Jan Velen a potom Pedro a Tomaso. Yes, thank you, uh, Ďakujem pekne, Ann Marie. Ďakujem pekne, presednička. No, možno taký dočasný záver si myslím, že všetci rečníci za rôzne politické strany eh, vyjadrili podporu ľudskému právu na vodu, takže ak si interpretujem eh, to správne, správne reakcie a poslancov žiadosť občianskej iniciatívy, a, tak eh, myslím, že je to, vypočuli ste si to, vypočuli ste si nás, a, eh, tak je na čase to implementovať. A myslím, že na tom sa zhodnú všetky strany v parlamente a ďalej sú tu viaceré otázky o liberalizácii, privatizácii. Myslím, že pán Jar eh, položil veľmi priamo otázku. Myslím, že ak si prečítate požiadavky Európskej iniciatívy občanov, tak Európska komisia sa zavezuje, že nebude liberalizovať eh, služby vodného hospodárstva. Boli sme radi, aby to bolo napísané aj v nejakom zákonnom legislatívnom akte, v nejakých eh, oznámeniach alebo vyjadreniach. Chceme, aby eh, komisia sa zaviazala, že ne bude liberalizovať vodné hospodárstvo EÚ a nie ako, nie ako súčasť nejakých obchodných dohod. No, k tomu prejdeme ešte v rámci ďalšej časti. Hovorí sa o liberalizácii, privatizácii. Nuž mi naša iniciatíva žiada komisiu, aby nepríjmala iniciu na liberalizáciu podných, eh, na hospodárstva. Nuž je dôležité, aby rámec ľudských práv bol vytvorený aby posudzoval je to podmienky, no a OSN má jasný rámec o rôznych spôsoboch, ako by sa to dalo v EÚ dosiahnuť a implementovať. Ďakujem. Pedro a potom Tomaso, nech sa páči. Ďakujem Hovorí sa tu o tom, či je to ideologický problém. Ideológia nie je zlá. Ideológia je dobrá vždy, keď existuje rešpekt a ten rešpektuje. A ja som preto spokojný. A nejde tu len o ideológiu. Keď v Španielsku pred tromi dňami sa povedalo 200 tisíc domácností v Jerez la Frontera, to je tam, kde sa robí šery, tak boli odstavené od e, vody, pretože došlo k privatizácii, tak sme začali počítať, tak už sú to tisícky domácností bez prístupu k vode a ja kladiem otázku, dobre, e, španielská vláda to umežňuje, ale je to vali spravodlivé? EÚ umožňuje španielskej vláde, aby to takto bolo, či už v Španielsku alebo v Portugalsku. Takže ja si myslím, že to nie je ideologický problém, je to oveľa viacej. V Taliansku bolo referendum a 30 miliónov, miliónov Talianov odpovedalo. Možno, že mnohí, veľmi mnohí boli z pravice, iní ľavicovi, ale nebol to ideologický problém, alebo to princíp humanitárny ekonomické údaje. Ja som profesorom ekonómie. V mojom meste máme um, skúsenosti z 20 rokov privatizácie verejných služieb alebo SARA na oficiálne náklady, vrátanie, amortizácie kapitálu a riadenia 0,15 eur, meter kubický, lakartucha, veolia 25 rokov, oficiálne náklady 0,41 meter kubický, čiže trikrát viacej posledný privatizačný proces sanitácia v Aragáne 1,3 eur, to je 10 krát viacej. A posledná myšlienka, nechajme to na členské štáty, no dobre, nechajme to na miestne samozprávy, no OK, môžeme, e, a prečo teda nenecháme túto slobodu európskym občanom, pretože v referende, takto referendum bolo masívne, masívna odpoveď, teda sa bojíme, z referenda bojíme sa spýtať občanov, čo si myslia? Ďakujem pekne. Tým sa skončilo, skončili reakcie českej iniciatívy a teraz dostane eh, slovo zástupky DJ Envy. Ďakujem pekne, predseda, ďakujem pekne, aby som sa chcela pridať tým rečníkom, ktorí povedali, že sú radi, že mohli prísť a podelať sa na tejto prvej diskusii občianskej iniciatívy práve na vodu. Ja by som chcela všetkým pripomenúť, že ja som tu, aby som reagovala trochu na environmentálne aspekty celej iniciatívy. Mnohé veci som si vypočula o komponente vnútorného trhu, ale to nechám, prenechám mojim kolegom, ktorí nasledovať po našom kole medzinárodnej časti. Dúfam, že sa mi podarí reagovať na tú environmentálnu stránku. Vieme, že voda je dôležitý zdroj, je dôležité pre život, je dôležité pre život, zdravie a tiež dôležité pre naše hospodárstvo. A preto ochrana vodných zdrojov je dôležitá. Táto politika za ostatné 4-10 ročia. Ale stále máme smernicu, rôzne smernice, ktoré zaistujú, že občania sa môžu spoliehať na kvalitu vody a poskytovaných služieb s tým súvisiaci. Máme rancovú smernicu o vode, ktorá zavádza integrované riadenie vodných zdrojov. Nuša k tým otázkam môžem povedať, že podľa posledných údajov, ktoré máme, tak priemerne 95% populácie EÚ má prístup k vode e, z verejných vodných sietí. No a čo sa týka štandardov kvality, ktoré sú stanovené v našej smernici, no už priemerne tej kvalitou vody je vysoká. No už 85% je pripojené na verejné, alebo teda na čističky, no a 95% eh, odpadových eh, vôd čistených eh, sa zhromažďuje adekvátne a približne 80 vytvorenej odpadovej vody prejde príslušným procesom spracovania. A keď vidíme diferencované dodržiavanie v jednotlivých členských štátoch, v niektorých novších členských štátoch ešte stále deficit. Takže je jasné, aby sme zlepšili implementáciu a plnenie, ale už sme zaznamenali e, zlepšenie situácia a to aj vďaka finančnej podpore e, zo štrukturálnych eh, a kohezných fondov EÚ. Napríklad v roku 2007 viac ako 2,6 milióna osôb má prístup k zlepšený prístup k pitnej vode a 5,7 milióna ľudí bolo napojených na systémy na spracovania a ošetrovania vody. Nož finančná podpora EÚ dosiahla približne 22 miliard eur. Pre staršie členské štáty vysoká miera plnenia, hlavne čo sa týka ustanovenie o odpadových vodách, bola dosiahnutá hlavne pomocou financovania dodržiavania, plnenia legislatívy a financovaním. No a, a revízie ukázali, že tento postup bol úspešný a v budúcnosti v prípade potreby bude pokračovať. Ale nepochybne budeme musieť snažiť ďalšie zlepšenia. Stanovili sme konkrétne kroky v roku 2012 a 7 EIP a niektoré z víziev treba venovať vysokú pozornosť zaisťovaniu vysoké kvality pitnej vody pre malých dodávateľov, hlavne tých vzdialených a, a vidieckých oblastiach. Nuž e, musíme podporiť investície, budovaniu infraštruktúry na odpadové vody niektorých novších členských štátov a treba zlepšiť infraštruktúru celé EÚ. Ďalej budeme musieť podporovať rozvoj inovatívnych technológií a to nie len zaistenie čistej vody, ale aj na to, aby sme vodu dokázali efektívne využívať. No a už sa tu hovorilo o otázkach nákladov, návratnosti nákladov. No a v je doložka o tom, že návratnosť nákladov musí byť eh, jeden z faktorov členských štátoch. No a v neposlednej rade tiež chceme zlepšiť informáciu a informovanosť obyvateľov a transparentnosť poskytovaných eh, služieb. No a na to, aby sme zavrhovali s týmito výzvami, máme viacero viacero opatrení, ktoré sme už, na ktorých už pracujeme, ako už som už povedal, zlepšovanie databáza a šírenie informácií, aby sme zlepšili vedomosti, vode. No, s členskými štátmi, tiež sme si stanovili rôzne opatrenia a programy, kvalita vody pre malých poskytovateľov. Predložili sme splňujúci dokument a rámec, v ktorom e, podporujeme najlepšie postupy na zlepšenie na hospodárstva. No a pokračujeme revízii legislatívy napríklad smernica o prioritných látkach bola nedávno aktualizovaná. Smernica o podzemných vodách je v procese aktualizácie a smernica o pitnej vode. Zoberiem sa aktualizáciou tri ustanovení. Na neposlednom rade by som chcela povedať, že samozrejme už to tu zaznelo, treba lepšie zapájať verejnosť, ale legislatíva EÚ už má mechanizmus aktívnu participáciu občanov, čo je v súlade s Arhuským dohovorom a legislatíve o environmentálnych dopadoch. No a revidovala priorada Rada parlamentu no a na záver som chcel povedať, že politiky EÚ v oblasti vody a vodného hospodárstva za ostatné dekády umožnili prístup eh, k sanitácii a pitnej vode a eh, službám s tým spojeným pre väčšinu občanov. Stále ešte existujú niektoré výzvy a v spolupráci s členskými štátmi a ďalšími aktérmi to budeme riešiť, tak aby sme zaistili úplnú plnenie našej legislatívy na zaistenie prístupu čistej vode a sanitácii. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz zase slovo pani Nordström na e, záverečné pripomienky prvého kola na jednu minútu. Nech sa páči. Ja, tak, för to Det ten e, fantastický. Ďakujem. Domnievam sa, že tá diskusia do tejto chvíle bola veľmi zaujímavá. Objavilo sa niekoľko zaujímavých e, postrehov. Určite sa všetci zhodneme na tom, e, že existuje viacero problémov, aj keď e, mnohí sú toho názoru, že sme už toho dosiahli dosť. Ja si myslím, že ešte máme čo e, e, vylepšovať. Myslíme si, že sú tu hrozby. V dopoludnejšej diskusii s komisiou sme vyzvali komisiu, aby sa viac zaangažovala na tej globálnej scéne vo veci vody Zároveň však treba mať na zreteli, že aj prístup k vode v Európe je vystavený hrozbám. Predsedajúci pán Grte sa poďakoval všetkým vystupujúcim za prezentácie a otázky a reakcie v prvom kole. Prejdeme na druhé kolo. Globálny prístup k vode a sanitácii E, pre všetkých. Dojde tu trošku k výmene osôb za panelom. So we will first start with the member of the Citizen Committee. Takže zástupca občianského výboru, pán Rojo, máte 5 minút. Nech sa pán. Muchas gracias. Ďakujem pekne. Vivimos una dramática zažívame e, dramatický paradox vo svete. Globálna kríza vody na planéte plnej vody, na modrej planéte. Je to kríza, ktorá nevyplýva z nedostatku vody, ale je skôr dôsledok konvergencie troch veľkých kritických momentov. Poprvé, neudržateľnosť, ktorú sme spôsobili v našich vodných ekosystémoch. Druhá je kríza chudoby a nerovnosti, ktorú sme vyvolali nemorálnym e, sociálno-ekonomickým systémom. Tretia je kríza riadenia vodného hospodárstva a sanitácie pod tlakom privatizácie, ktoré spôsobujú, že občania sa stávajú obyčajnými klientami a ktorí sú ešte viacej zraniteľnejší tým pádom. Takže je to neudržateľnosť, nedostatok e, demokracia, chudoba sú pôvodom tejto krízy. EÚ s rámcovou smernicou o vode síce rieši e, prvý z tých problémov, ale zároveň e, je celosvetovým lídrom, pokiaľ ide o riadenie vodných ekosystémov, hodnot a environmentálnych funkcií. Ale potrebujeme podstatnú vhodnú reguláciu sociálnych hodnôt súvisiacich s jednotlivými službami, či už v oblasti produkcie alebo v oblasti sanitácie vody. Nechceli sme vyriešiť problémy nerovnosti a chudoby, ako aj e, protirečenia, ktoré vyplývajú, vyplývajú z privatizácie našich služieb vo vodnom hospodárstve. Sociálne sme obrali e, našu legislatívu o podstatu a ponechali sme na každý členský štát, nech toto prázdne miesto vyplní ako chce alebo vie. Občianská iniciatíva Right to Water s tými e, dvomi miliónmi podpisov vyžaduje, aby sa táto diskusia o sociálnych hodnotách, hodnotách obnovila. Musíme brať do vahy nielen práva, ale aj povinnosti občanov EÚ ale to eticky koherentne a to, že musíme uznať prístup k pitnej vode a základným službám vodného hospodárstva, sanitácie ako ľudské právo, tak ako to schválilo voľné zhromaždenie OSN. Týmto spôsobom odlišujeme ľudské práva od 30-40 litrov na osobu a deň na legitímne právo používať vodu na výrobu papiera, naplniť bazén alebo polievať záhradu. Je to etická aj sociálna diskusia a v konečnom dôsledku aj politická aby Európa mohla znovu získať prestíž v obhajobe ľudských práv a práva povinnosti občanov a to e, ponad ten, či, ponad tá ráme čistej e, e, trhovej logiky aby sme e, získali ten stratený post na čele. Musíme uznať, že zložitosti tých e, v oblasti vodného hospodárstva takto prekračuje tie e, pravidlá a kapacity voľného trhu. Že tieto služby musia byť univerzálne a to vstupuje do protirečenia s tým trhovým prístupom a vyžaduje to aj nové spôsoby riadenia a verejného participatívneho riadenia. Preto navrhujeme posilniť princípy, ciele a kritéria, tak ako o nich hovorí e, rámcová smernica o vode pre udržateľné riadenie vodných ekosystémov. Po druhé, formálne a slávnosti uznať prístup k pitnej vode a k sanitácii ako ľudské právo, aby to bolo v základnej legislatíve EÚ podporovať doplnkovú legislatívu už k existujúcej smernici, ktorá bude upravovať riadenie sociálnych hodnôt v oblasti vodného hospodárstva, aby prístup k pitnej vode a sanitácia bolo uznané ako ľudské právo. Uznať, že zložitosť práv, hodnôt a povinností vyžaduje, aby všeobecný záujem súčasnej spoločnosti a budúcich generácií ako ústredný bod a na základe toho a vychádzajúc z princípu univerzálneho prístupu, tak ako charakterizuje ľudské a občianské práva, tak ten budúci legálny rámec musí regulovať práva a povinnosti v oblasti vody, novej perspektíve eh, participatívneho verejného riadenia. Tým, že sa prekročí eh, logika voľného trhu, musíme tiež prekročiť aj zastaralé modely verejného riadenia. Pretože eh, keďže spravodliv, rovnako ako služby v oblasti spravodlivosti sa ani nekupujú, ani nepredávajú, dúfam, že na tom sa zhodneme, tak rovnako treba pristupovať aj k týmto službám. A po piaté, EÚ musí prebrať globálnu zodpovednosť, musí navrhovať efektívny program medzinárodnej spolupráce, vychádzajúc z princípov solidarity a nie ziskovosti, napríklad prostredníctvom projektov PP, a nepodporovať e, zakryté či skryté formy privatizácie na základe tých verejno-súkromných stratégií. Ďakujem za pozornosť. Vielen Dank. Ďakujem. Teraz prejdeme e, k prvému kolu otázok a poprosím vás, aby ste dodržiavali čas. Sme už trošku v sklze a chceli by sme poskytnúť dostatok priestoru aj počas e, tretieho bloku, aby skutočne všetci, eh, čo odprezentujú niečo, aby mali čas. Teraz dáme slovo Michelle Štrifler, ona je tieňový eh, spravodajkyňou práve tejto občianskej iniciatívy Právo na vodu. Tri minúty, pani Štrifler. Ďakujem. Som šťastná, že môžem zastupovať výbor DV na tomto významnom vypočutí v rámci tejto prvej občianskej iniciatívy. Prístup k pitnej vode je uznaný vo viacerých textoch aj OSN svetové obyvateľstvo, ktoré nemá prístup k pitnej vode a znižiť e, e, teda toto percento, to je jeden z miléniových cieľov. Správa OSN z roku 2013 ukazujú, že už v roku 2010 pre pitnú vodu sme už dosiahli, ale sanitáciu treba urýchliť. Napriek tomuto pokroku cesta je ešte dlhá. UNICEF a zdravotnícká organizácia má informácie o tom, že viacej ako 700 tisíc obyvateľov nemá prístup k pitnej vode a niekoľko miliónov nemá prístup k sanitácii a pritom v Afrike narastá rýchlo počet obyvateľov. A hauteur de près de 1,5 miliard d'euros. Cela Najväčším poskytovateľom fondov je EÚ, predovšetkým prostredníctvom Európskej iniciatívy a prostredníctvom spolupráce v rámci AKT. Toto všetko je veľmi dôležité. Prístup e, ku pitnej vode a k sanitácii je dôležitý aj zo zdravotníckého hľadiska. Nezabúdajme, že ide o zdroj, ktorý je obmedzený Prístup k vode môže vyostrovať niektoré konflikty, Kvalita a e, disponibilita vody tiež spôsobuje, že mnohé naše politiky sa musia uvádzať do praxe uvaženým spôsobom, napríklad obchodná či energetická politika. My mali brať do úvahy problematiku zásobovania s vodou e, v určitých krajinách. E, pitná voda by sa nemala využívať napríklad na e, zalievanie mm, plodín na pestovanie biopalív a tak ďalej. V rámci boja proti emisiám skleníkových plynov musíme brať do tiež túto problematiku EÚ by mala rozumným spôsobom využívať zdroje vody Ako zodpovední spotrebitelia môžeme prispieť k ochrane prístupu vody a tým, že nebudeme kupovať výrobky, ktoré narušujú tento, toto právo. Asi každý deň 1800 detí zomiera, pretože nemá prístup k kvalitnej a zdravej pitnej vode. Takže e, pitná voda a je prístup k nej e, sú napojené k základnému právu na život. Závery Rio 2010 a tak ďalej. EÚ sa zaviazala, že prístup k pitnej vode bude základným právom pre všetky krajiny. Od vyhlásení treba prejsť k akciám. Ďakujem organizátorom tejto občianskej iniciatívy, že zaclnili toto právo prístupu k pitnej vode pre všetkých a všade a dúfam, že sa nám to podarí na celosvetovej úrovni. Vielen Dank. Fiona Hall ist die nächste Sprecherin für eineinhalb Minuten, bitte. Ďalej má slovo Fiona Hall. Jedna aj pol minúty. Ja nadviažem na slova pani Striflere. Sanitácia zakotvená v mileniových goloch sa nenaplňa. V roku 2010 UNICEF konštatovalo, že tí najchudobnejší sú stále v rovnakom marazme, čo sa týka e, sanitácie. A e, tí najzraniteľnejší sú na tom zle. 1,15 miliardy ľudí e, v v roku 2010 vlastne mali problém E, e, práve v tej oblasti sanitácie. A to poviedlo k veľkým problémom, ku cholere, e, k, k, k, k hnačkám. A toto je skutočne druhý najväčší dôvod pre smrť detí. 4,5 milióna detí, ktoré zomiera na svete, zomiera z toho dôvodu, že skutočne nemajú základné atributy sanitácie, to znamená toaletu. A sú tu aj environmentálne aspekty, pretože ľudské exkrementy sa dostávajú do pitnej vody a e, skutočne e, dostáva sa e, takáto, takáto znečistená voda do riek a to potom ohrozuje podzemnú vodu. Potrebujeme sanitačné zariadenie, ktoré sú blízko domácnosti alebo v domácnostiach. Potrebujeme mať nejaké techniky odpadového hospodárstva, nič veľkolepé, ale účinné a vlastne e, rozvojový rámec po roku 2015, na ktorom sa teraz pracuje, aby skutočne zohľadňoval e, s patričnou váhou sanitáciu. Moja otázka pre komisiu, čo robíte preto, aby ten sanitačný rozmer e, milionivých cieľov neostal opomenutý? Ďakujem. Ďalším rečníkom je Nikos Kuzukidas za zelených. 1,5 minúty. Ďakujem. Hovoríme o mileniových cieľov a uznávame právo na prístup k pitnej a kvalitnej vode a k sanitácii a hovoríme, že je to globálne právo. Právo pre všetkých, ale ako to sa bude robiť v praxi? Hlavne v rozvojových politikách EÚ a v dohodách s tretími krajinami a to všetko je veľmi dôležité počas hospodárskej krízy. Ekonomické politiky nesmú vyvstiť v konečnom dôsledku k privatizácii v Chorvátsku, v Grécku kvôli hospodárskej kríze. E, sme prinútili privatizovať distribútorov vody. A preto by som rád chcel, aby Európska komisia nám povedala, že to nie je ona, ktorá podporuje túto privatizáciu. Veľmi často sa hovorí, že komisia je za to zodpovedná, alebo trojka v prípade Grécka a Portugalska. Ale keď hovoríme o transparentnosti a občianskej účasti, tak sú dôležité princípy aj v spolupráci s tretími krajinami. Hovorí sa, že je potrebné mať konzultácie občanov pri využívaní vodných zdrojov a to platí aj pre naše vzťahy s tretími krajinami. Je potrebné, aby aj občania sa mohli vyjadriť k využívaniu ich vodných zdrojov. Potrebujeme e, sociálne podmienky, aby sme slúžili skutočne tým, ktorí to potrebujú. Nestačí len o to, aby sme robili veľké verejné práce, ktoré neslúžia nikomu, ale aby sa voda, voda dostala ku všetkým tým, ktorí to potrebujú. A teda, aby sme mali také riadenie vodného hospodárstva, ktoré nebude vychádzať len zo zisku a musíme podporovať ekologickú inováciu, ochraňovať podzemné vody. Niekedy dochádza k únikom a znečisteniu. Voda sa používa v ťažobnom priemysle, pri ťažbe ropy a tak ďalej. Aj na to by sme nemali zabúdať hovoriť o tom v našich vzťahoch s tretimi krajinami. Yeah. You are Sorry, still listening to Prepačte, ešte som bol zavesený na inom jazykovom kanáli. Ospravedlňujem sa, hovorí pán e, Gerbrandy. E, chcel by som e, poďakovať všetkým tým, ktorí sa podielali na tejto prvej európskej občianskej iniciatíva. Pre mňa vôbec nie je prekvapením, že voda je ústrednou témou tejto iniciatívy, pretože voda znamená život. A život je predsa to hlavné. A voda je ľudské právo, to je zrejme. Ale nestačí toto len konštatovať. Konštatáciou nezabezpečíme prístup ľudí k vode, k sanitácii. Treba venovať pozornosť podmienkam, e, na základe ktorých sa zabezpečí uplatnenie tohto ľudského práva. Mohli by sme diskutovať do nekonečna o e, liberalizácii, privatizácii, e, dodávok vody, ale e, venujme sa prírode. Príroda je najväčším dodávateľom vody a, a príroda je ohrozená. Strata biodiverzity e, ohrozuje spôsobilosť prírody e, poskytovať nám čistú vodu. Európska únia je dobrým príkladom teritoria, kde je silná environmentálna politika a komisia je eh, takým rytierom, ale v, tejto, v, tej, v tomto boji veľmi často práve to stroskotáva na úrovni členských štátov. Moja otázka znie takto. Eh, uznávate, že príroda je alfou a omegou pre čistú vodu. Ak bojujeme eh, za toto, za, za toto základné ľudské právo, E, prístup vody, že to zároveň znamená, že musíme bojovať za prírodu. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme do spontánnej rozpravy. Po jednej minútke. Teraz Ayala Zender. Ďakujem, pán predseda. Prišla som len pred chvíľou, ale mala som povinnosti v inom výbore. Chcela by som pogratulovať iniciátorom tejto iniciatívy aj Európskemu parlamentu, že dnes je e, toto verejné vypočutie. Tento obsah niekoľko mesiacov pred eurovoľbami je preukázať, že občania sú schopní takejto dôležitej iniciatívy v takejto dôležitej problematike. E. Sme boli schopní už aj v Európskom parlamente prostredníctvom rámcovej smernice o, vody, o vode prísť takými podstatnými témami, ako je napríklad potreba získať zdroje v tom v ich 1% k tomu, aby e, sa domácnosti neodstavovali od vody aj pomoc ďalším krajinám, kde sa ešte miléniové ciele nedosiahli. V správe pána Zébera sme začlenili to 1% zdrojov, aby sme pomohli tým krajinám. Pánovi Ševčovičovi odkazujeme, že dúfajme, že budete konkrétnejší vo vašich návrhoch aj v tom, že treba riešenia hierarchizovať, uznať štruktúry cezhraničného riešenia konfliktov v oblasti vodného hospodárstva. Je to dôležité nielen v rámci EÚ, ale aj mimo nej. Alexandra Papadopoulos. One minute. Nech sa páči, ďalší rečník, jedna minúta. Ďakujem pekne. Ja vítam toto prvé túto prvú e, európsku občianskú iniciatívu. Je to skutočne poprvýkrát, čo sa podarilo zozbierať viac ako milión podpisov a tuto je pretavená Lisabonská zmluva do praxe. Participatívna demokracia sa tu prejavuje a to na e, e, prospech záujmom občanov. Mňa trošku trápi tá nevýraženosť eh, eh, ohľadom prístupu k vode. Máme eh, predsa rámcovú, rámcovú smernicu o vode. Ja som zodpovedná za mikrobiologické Eh, mikrobiologický prieskum vody. V Afrike, v Ázii neexistuje takáto regulácia a, a tam sú obrovské rozdiely, obrovská nevyváženosť. Eh, potom sú aj, eh, aj krajiny, ktorým sa venuje trojka. Ako bolo povedané, pôsobením trojky dochádza k privatizácii práve e, vodného hospodárstva. A e, tu ide často len o zisky. E, ako pritom obstojí toto základné právo? Hovoríme tu o základných ľudských právach. Myslím si, že bolo by dobre, keby sa komisia k tomu vyjadrila prečo hovorí, sa hovorí, že Európska únia nie je zodpovedná za privatizáciu, že je neutrálna ale potom kto je za privatizáciou, ktorú presadzuje trojka? Gerard Hefner bekommt jetzt für ein... Teraz pán Hefner, na pol minúty. Áno, my sa zaoberám a teraz hovorím aj v mene výboru pre petície. Je, že z ECI chcem umožniť vyjadrenie občanom. To znamená, že vy konfrontujete nás, a to prate tak pre komisiu, ako aj parlament, tí, ktorí príjmame pragmatické rozhodnutia, v takom zásadnej debate o dlhodobej orientácii Naše politiky. No a ja sa zaoberám tým, ako to nejak harmonizovať. Uvidím jeden príklad. Približne 1,9 milióna obyvateľov je proti privatizácii vody sú za vodu ako verejné statok. No a občania e, v tých krajinách, kde sa privatizovalo, sa vyjadrili. No a súčasne vidíme, že trojka ako európske, európske opatrenie e, v rôznych krajinách presadzuje privatizáciu. Takže ja sa pýtam komisie, ako zaistíte, že politika, ktorú chcú Európania, ju vykoná aj trojka. Ako zaistiť, aby táto dôležitá otázka ako budúcnosti obchádzať s vodou, tak aby mali všetci prístup, ale tiež nie tak, aby budúce vojny neboli vojnami o vodu. Potrebujeme spoločný režim, potrebujeme demokratické režimy. Ako to zaistíte? Ako zaistíte, aby tie európske koncerny, ktoré z toho profitujú, neokradli občana. Ďakujem pekne. To je moja otázka. Ďakujem pekne, pán Hefner. Slovo dostáva občianský výbor na 10 minút na reakciu otázok. Prosím, sami si to rozdielte. Ale 10 minút musíme dodržať, nech sa páči. Eh, e Ďakujem, začnem ja, potom dám slovo kolegom. Chcem poďakovať za to, že sa tu položilo tak, položila takáto základná otázka a to je práva prístupu k vode ako ľudského práva a že je tu aj potreba eh, zabezpečiť spôsob, ako toto právo zabezpečíme. Ja si myslím, že Zaručiť ľudské právo znamená odstrániť to, že by sa voda chápala ako statok alebo majetok či tovar, s ktorým sa môže obchodovať, alebo že by sa na nej e, s ňou vykonávali obchodné aktivity, ktoré majú za cieľ zisk. Niekoľko údajov. Za posledných 10 rokov, teda 13 rokov, sa mení prístup v privatizácii vodného hospodárstva. Z posledných 86 monitorovaných prípadov 51 došlo v krajinách s vysokým príjmom, teda v priemyselných krajinách a 35 v rozvojových. Je zaujímavé, že 21 z nich e, je vo Francúzsku a to je e, e, rodina či mm, vlast veľkých medzinárodných, nadnárodných vodných spoločností. Proces e, municipalizácie či zverejňovania prebieha v mnohých krajinách. V 15 veľkých mestách USA, kde boli znovu nacionalizované alebo znárodnené tieto služby, ktoré boli predtým v súkromných rukách 15 z týchto miest v 12 eh, to boli nadnárodné firmy so sídlom v Európe. Rovnako sa postupuje aj v rozvojových krajinách znárodnenie alebo znovu znárodnenie v El Paze, v Buanes, Buenos Aires, Dar el Salame, aj v Indonézii, hlavne v Džakarte. To znamená, že na celom svete sa zhodnocuje prístup ku kvalite poskytovanej pitnej vode a odpoveďou je, že verejný sektor e, má väčšie schopnosti poskytnúť kvalitnejšiu službu za nižšie náklady pre občanov, pretože sa znižuje tam práve tá marža na zisk pre súkromné firmy. To nie je vôbec ideologický prístup, je to len potvrdenie údajov, ktoré pochádzajú z krajín, kde sú vlády rôzneho ideologického razenia. Čo my žiadame ako občania, ako občianský výbor, aby Európa aj vo svojej zahraničnej politike mala jasné orientovanie v prístupe k pitnej vode. Vyhlásenie princípov to už máme viackrát potvrdené, ale chceme opatrenia a kritéria, aby e, vo všetkých politikách EÚ bola táto možnosť výberu. To znamená, Viacerí to tu už spomenuli zo Španielska, z Grécka. Bolo by pekné vidieť, že EÚ a Trojka e, vnúcuje napríklad to, e, že by e, voda bola začlenená do privatizácie v momente, keď sa vnúcujú politiky škrtov, ak je voda verejný statok, E, prístupný pre všetkých. Nezabúdajme, že pre každý dolar investovaný do služieb, tak tá návratnosť je oveľa vyššia, či už ide o návratnosť služieb alebo všeobecne pre komunitu, pretože tá návratnosť sa e, pretaví do sociálnych ziskov s menšími nákladmi na zdravotníctvo, vracia sa nám to v environmentálnych ziskoch, pretože životné prostredie e, sa nám istým spôsobom odďači za to, že viacej rešpektujeme tento prírodný zdroj. A je tu aj aspekt, ktorý sa nevždy dostatočne hodnotí v rámci európskych politík, ale celosvetovo sa v poslednej dobe veľmi uvedomuje napríklad OSN, skupina Advisor Report generálneho tajomníka OSN. Diskutovali sme s viacerými aktérmi a súkromné firmy povedali, že nie sme schopní zabezpečiť pitnú vodu, keď sú prírodné katastrofy. My môžeme zasiahnuť až potom, keď už je znovu obnovená infraštruktúra. Ale pozor, verejný sektor reaguje a pôsobí aj vtedy, aj počas týchto prírodných katastrof. Z tohto dôvodu je zaujímavé a dôležité, aby EÚ rozvíjala politiky spolupráce a rozvoja s tretími krajinami prostredníctvom napríklad o dohod o voľnom obchode a kde sa bude brať do úvahy aj to, že keď sa bude hovoriť o vode, tak sa bude zaručovať toto základné ľudské právo prístupu k pitnej vode a k sanitácii a že sa zároveň bude ochraňovať tento prírodný zdroj aby sa voda nestala prvkom privatizácie alebo zavádzania rôznych e, skrytých fóriem privatizácie, či už to budeme volať liberalizácia alebo inak a aby táto voda bola prístupná k občanom za priateľné a teda nižšie ceny. Rozvíjať také politiky, napríklad projekty PPP, využívať skúsenosti a schopnosti verejných štátnych firiem, ktoré existujú a sú veľmi dôležité pre e, rozvoj lokálneho hospodárstva a môže to byť veľký príspevok aj pre tretie krajiny, kde sa budú brať do úvahy miestne okolnosti, environmentálne okolnosti, aby sme nešli cestou takého e, rozvoja, ktorý vnúcuje globalizácia, tak ako sme videli doteraz. Ak chceme, aby sa uspokojivo odpovedalo na požiadavku našej iniciatívy, tak by sme vlastne pokryli tú základnú požiadavku a síce to, že Európa počúva svojich e, ľudí, svojich občanov a že sa predstavíme pred zvyškom sveta ako ochrancovia ľudských práv, ochrancovia takého modelu, ek, ekonomického modelu rozvoja, ktorý berie do úvahy nie len ľudské práva, alebo, ale aj životné prostredie a udržateľnosť. Ďakujem za pozornosť. en el minuto y medio que... Za pol minúty, ktorá mi ostáva, Gerald Hefner. Ľudské právo na vodu vo svete sa nedosiahne, ak nebudeme bojovať za to, aby naše ekosystémy boli zdravé. Tí, ktorí vytvárajú čistú pitnú vodu, chudobní potrebujú čisté rieky, nie je to len problém bohatých, aj tých, ale je to problém potreby tých chudobných. V tejto línii Nikos baníctvo, ktoré je tochty, také toxické, ktoré znečisťuje vodné toky v Latinskej Amerike, v e, Afrike. Toxická produkcia spolnohospodárstva znečisťuje vody a to exponenciálne narastá a nemáme ani medzinárodné odhady tejto situácie. E, denne 10 tisíc ľudí umiera kvôli hnačke, ale to je e, kontaminácia, ktorá pochádza e, práve z, týchto, z tohto znečistenia. Lima 9 miliónov nebude mať právo na pitnú vodu, pretože rieka Lima je znečistená ťažobným priemyslom, ktorý je pri pramení v hornom toku. Aj to, ako produkujeme bohatstvo, frakovanie a tak ďalej. Nech sa páči. Ďakujem pekne. No a slovo dostane komisia. Klaus Wieschauser mene komisie na 4 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, predseda. Dámy a páni, ja som veľmi rád, že môžem dnes sem prispieť k tejto diskusii. Myslím, že to skutočne dokážeme. Voda, a čistenie odpadových vôd je rozhodový bod Európskej rozhodovej spolupráce. Je to uvedené vo všetkých našich dokumentoch No a preto myslím, že môžeme ísť eh, tak ďaleko. Môžem potvrdiť, že Európska únia, ktorá eh, celosvetovo poskytuje 60 rozvojovej pomoci, je jedným z pionierov, druhým eh, chcem podporiť iniciatívu. Myslím, že nepreháňam, myslím, že dá sa plným právom povedať, že my tretich krajinách investujeme peniaze daňových poplatníkov a to znamená, vaše záujmy presadzujeme priamo v tretich krajinách. Len pár príkladov. Práve sme sa zaviazali eh, v ďalšom programovacom období vydať viac ako 3 miliardy na boj proti podvýžive, keďže podvýživa je často problémom vody a nie až tak dostupnosti potravín, tak tieto peniaze Istotne v partnerských krajinách sa budú investovať do otázok vody. Vždy teraz v období 2004 až 2013 sme investovali 2,4 miliardy len komisie, Európska komisia eh, na, do tejto témy v rozvojových krajinách, viac ako 60 partnerských krajinách. No a úvery 2 miliarda sme prispeli oveľa vyššou reálnou sumou, pretože sme podporili aj a zaručili sa za úver iných bank. No a samozrejme naša, rovno, e, na, naša rozvojová politika je založená na všetkých uzneseniach OSN, všetkých rozhodnutiach OSN. A preto je nepochybné, že keď sa angažujeme v oblasti vody, tak samozrejme zohľadňujeme otázku práv, ale tiež musíme zohľadňovať aj dopyt a sústrediť prostriedky tam, kde je najväčší dopyt, najväčšia potreba. No a význam vody, ten uznaný, pani Štrifler na to poukázala, aj iný, je to jeden z rozvojových celov milénia, no a vece, ktorému máme čo dobiehať a preto som povedal, že voda bude pre nás ďalej veľkou prioritou. Ale ešte dôležitejšie, aby e, zlepšil prístup pripravený na budúcnosť. Mnohí rečníci o tom hovorili. O na pol roka v New Yorku sa uskutoční e, vytvorí nová agenda v roku 2015, nová komisia vo svojich doterajších oznámeniach tejto téme pripisuje vysoký význam rozumnému zaobchádzaniu so, so zdrojmi. No a za to, aby to bolo zohrávalo dôležitú časť v agende. No a možno ešte pár vecí. Ja som už povedal, že máme spoločnú politiku EÚ. To znamená, že keď napríklad Európska komisia v nejakej krajine robí v oblasti vody menej, tak eh, obecne kvôli tomu, že jeden alebo viacero členských štátov organizácií sú tam aktívne. No a dôležité tiež je, že rozvojová spolupráca je pomocou, aby si tí pomohli sami. My nedokážeme vyriešiť sami problémy, potrebujeme partnerské vlády a to je veľká výzva pre diplomáciu EÚ. No a túto úlohu si plne uvedomujeme. No a z toho by som zašiel do detailov, tak že, povedať, že cieľ tejto iniciatívy je v centre našej iniciatívy. Ďakujem pekne. No a na, zdrav- na záver dostal slovo ešte raz pani Pavanelli, aby túto časť uzavrela. Nech sa páči, pani Pavanelli. Myslím si, že je to dôležité pri rozvojovej politike zamyslieť sa nad tým, no aká je dôležitá voda pre všetky e, formy života, nielen pre ľudský život. A zároveň treba mať na zreteli, že tie väzby smerom na e, energetickú politiku a na politiku bezpečnosti potravín sú čoraz užšie. Voda a prístup k vode je e, ľudským právom a to je e, e, kľúčovou, kľúčovým aspektom pri diskusiách ohľadom bezpečnosti potravín. Zdá sa, e, že populácia na Zemi sa bude rozširovať, ale nie je isté, či bude mať čo jesť. Preto treba poukázať na jeden dôležitý aspekt – prístup k vode je ľudským právom, preto chceme, aby to bolo vyňaté spod pravidiel upravujúcich e, vnútorný trh. Takisto vieme, e, že sa teraz vyjednávajú e, dohody o voľnom obchode s viacerými štátmi. A aj toto je atribút v nich. Dôležité je to, že občania sa vyjadrili, ich hlas zadunel a musíme to zohľadniť v ďalších krokoch. Týmto sme uzavreli e, druhý, druhé kolo alebo druhý blok. Opäť e, výmena e, osôb tu v paneli a poprosím aby sa povymieniali menovky a aby rečníci v rámci ďalšieho bloku sa pripravili. So, ich bitte doch alle, die Plätze wieder einzunehmen. Please take your seats. Prosím, aby ste sa pousadzali. A pustíme sa do tretieho bloku. Bez liberalizácie e, služieb dodávky vody. Teraz bude mať slovo pán Erhard Ott, 5 minút. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, pán Grote. V tej diskusii už toho odznelo pomerne e, veľa ale e, našim kredom je ľudské práva majú prednosť pred e, trhovými záujmy. Preto tvrdíme, že nechceme liberalizáciu služieb viazaných na vodu musíme povedať, že voda je e, e, prírodný zdroj, ktorý má svoje ohraničenie. Prístup k čistej pitnej vode, k sanitácii je predpokladom pre ďalšie e, existenčné ľudské práva, vzdelávanie, zdravie a tak ďalej. Preto tvrdíme, že voda nie je tovarom, komoditou. Týmto konštatovaním musíme ísť ďalej. Kto e, e, nakladá s tovarom, s komoditami? E, sú to firmy, ale v podstate oni to nerobia preto, aby, aby presadzovali ľudské práva. Toto je úlohou štátu, nie súkromného sektora. To znamená, je úlohou štátu aj zabezpečiť ľudské právo prístupu k vode tá naša iniciatíva eh, by, eh, týkajúce z vody by mala eh, všetko, čo sa týka vody, by malo byť blízko pri občanoch, aby tá participatívna demokracia sa mohla uplatňovať. Teda komúny, obce, aby mali priamo na to dosah Voda je e, e, prírodným monopolom, na ktoré nemôžeme vzťahovať pravidla vnútorného trhu. Nesmieme vzťahovať tieto pravidla. Sú to obce, e, okresy, ktoré toto majú mať pod kontrolou. To je základný atribút demokratickej kontroly. Preto žiadame, aby voda a vodné zdroje boli vyhlásené za verejné bohatstvo verejný statok a preto by nemala voda a teda dodávky vody nespadali pod pravidlá vnútorného trhu. Toto, bolo eh, aj za, toto bol záver prijatý Európskym parlamentom v roku 2004. Takže nikto nesmie eh, držať vodné zdroje vo svojich rutách a E, mať z e, poskytovania tohto e, zdroja, prírodného zdroja, zisk. Myslíme si, že kľúčovým prvkom iniciatívy bolo to, že, že vlastne zabezpečenie vodou bolo vyňaté z nariadenia o koncesiách a skutočne treba vodu a e, služby na ňu viazané vyňať spod pôsobnosti pravidel e, vnútorného európskeho trhu a e, skutočne, že ide o verejný statok a preto vlastne ide o verejnú službu zabezpečovanie vodou. Existujú určité výhrady voči, voči určitým e, e, rokovaniam, e, ktoré prebiehajú v súvislosti s dohodami o voľnom obchode, napríklad aktuálne so, spojeným, so, so, so, so Spojenými štátmi americkými. Musíme si uvedomiť, že voda musí byť vnímaná ako verejný statok BU aj na strane partnerských krajín, s ktorými sa dojednáva dohoda musíme si uvedomiť, že aj samozpráva e, e, musí príjmať demokratické rozhodnutia, aj keď mnohokrát nevie celkom odhadnúť, aké, e, aké z toho aj vyplynú nákladové záväzky. No a sme toho názoru, že v Európe máme E, máme e, možnosti presadzovať určité benchmarky pri, pri, pri dodávke vody, tak ako sú v Holandsku a v Nemecku. A toto by mohlo prispieť k zlepšeniu e, dodávok vody a e, naplnenie štandardov. Čo sa týka vysokých e, fixných nákladov pri dodávke vody, treba skutočne si brať e, ponaučenia z tých najlepších skúseností. Komisia môže v tejto veci veľkou mierou veľkou mierou podporiť takéto odovzdávanie dobrých príkladov. Takže mnoho e, štátov EÚ sa nachádza v polohe rozhodovania o tom, ako naložiť s, e, s vodným hospodárstvom. E, skutočne zisky z, zo služieb s vodou by mali slúžiť občanom. Keď hovoríme o demokratickej kontrole, ak chýba táto demokratická kontrola aj na dodávkou tohto verejného statku vody, tak e, e, nemôžeme s tým byť spokojní, pokiaľ sú, sú dodávky vody v súkromných rukách, tak musia konať transparentne. Občania musia mať priestor na spolurozhodovanie. Musíme mať celoeurópske smernice, ktoré zabezpečia transparentnosť a dostatok spolupráce. Ďakujem. Takže musíme už prihliadať na čas veľmi dôsledne, pretože máme čas len do 18.30, dovtedy máme tlmočnícke zdroje. Takže poprosím všetkých rečníkov, aby boli struční, aby dodržiavali e, e, pridelený čas, aj keď si uvedomujem, že je to ťažké. Teraz je blok otázok. Každý, kto kladie otázku, má 1,5 minúty predelenú. Takže slovo má Merci. Ma, pani Legrip. Úvodom pre mňa otázka prístupu k vode nie je ideologická, je to právo, je to otázka priority, akcie a účinnosti. Ako nemôžeme nesúhlasiť s bodmi 1 a 3 návrhov tejto iniciatívy? Ja ako člen výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľov podporujem aj bod 2, že dodávka vody a riadenie vodného hospodárstva nesmie byť spravované trhom a nesmie byť podriadené liberalizácii. Ale tento bod je možno trošku E, nejasný. Je tam akási zmes medzi vodou a službami, e, pretože vo veľmi podrobnej poznámke počiarov sa jasne píše, že ide len čisto o vodu ako zdroj, ktorý by mal byť vylúčený z pravidel vnútorného trhu, takže tento text nie je jasný. A prečo? pretože voda je právo, musí byť e, špecificky chránené a mala by byť vyčlenená z pravidiel vnútorného trhu. Pripomínam, že pravidlá vnútorného trhu, ktoré platia aj pre služby všeobecného záujmu, majú zabezpečiť transparentnosť, rovnaký prístup, nediskrimináciu medzi užívateľmi a operátormi v členských štátoch. Myslím, že je to veľmi dôležité, aby sme jasne konkretizovali opatrenia, ktoré by EÚ mohla prijať v oblasti prístupu, v oblasti financovania infraštruktúr a tak ďalej. Evelyn Gepard, najpol minúty. Ďakujem za slovo. Pán Ot, vy ste konštatovali, E, e, e, veľmi dôležité veci, čo sa týka zabezpečenia vody ako verejného statku v prospech všetkých občanov. To je veľmi dôležitý, dôležitý pohľad. Jednoducho voda nesmie podliehať len trhovým silám, nesmie podliehať len diktátu zisku. Ona, voda prináleží občanom. Keď hovoríme o dohodách o voľnom obchode, tam je aj aj kapitola týkajúca sa verejného zaobstarávania. A pred, v tejto súvislosti sa pýtam komisie, nie pána Ota. Ako, aký má k tomu postoj komisia? E, ako sa postavíte k tejto požiadavky 1,9 milióna a mnohých ďalších, ktorí sa nepodpísali, ale zdieľajú rovnaký názor? Ako vysvetlíte im to, E, alebo ako im potvrdíte to, že skutočne ako si zadnými dvierkami e, sa k vode nedostanú e, súkromné sily prostredníctvom dohôd o voľnom obchode. Ďakujem pekne, to bolo skutočne príkladné. Jedna pol minúty dodržala, to je prvá rečnička, ktorá dodržala čas. ďalšia Kolegia Hajda Mude. Ďakujem pekne a tiež ďakujem občianskej iniciatívy, iniciatíve. No a keď ja si spomeniem na to, ako sme hovorili o koncesiách na služby, no už musím povedať, že ja som už nedúfala, že sa nám potra- po- podarí uh, v parlamente nás väčšinou, aby sme vyňali vodu z koncesí. No a samozrejme, pani Legrit, nejde o privatizáciu, majetkové a vlastnícke vzťahy podliehajú kompetencie členských štátov, ale ide o liberalizáciu, o otvorenie trhu. Tak to bolo presne uvedené aj v odných ustanoveniach smernice o službách. Nuž, voda bola vyňatá, som veľmi rada, že voda nebude podliehať liberalizačným pravidlám v Európe. Nebolo to, bola to prvá konfrontácia, konfrontácia o tejto téme a som rada, že sme zvíťazili, ale moja otázka znie, podarilo sa nám to len kompromisom. No a v tomto kompromise je napísané, ešte tam musí byť revízna doložka. To znamená, znamená že o dva po 3 roky má byť to preverené, aké dôsledky to má na vody a nie aké dôsledky to nám má na, na vnútorný trh, ale aké to má následky s ohľadom na osobitný charakter a povahu vody. No a ja sa chcem spýtať, ako to držíte, ako to chcete opísať, ako to chcete priamo definovať. No a moja otázka je tiež, Európskej občianskej iniciatíve. Čo žiadate? Ide o niečo konkrétne. Nechceme o to, aby o 5 rokov jediný úspech, ktorý sme dosiahli, zrazu bol neplatný. Takže čo treba konkrétne preskúmať? A treba jasne povedať, že voda nie je žiadnym bežným tovarom, ale že aj služby, ktoré súvisia s vodou, nemôžu podľahnúť komercializácii a liberalizácii na e, európskej úrovni. Ďakujem pekne. Nasleduje Denis de Jong na 2 minúty. Pardon, na 1,5 minúty. Na 1,5 minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne, no ja už som sa tak potešil. No, ja ďakujem za ďakujem autorom iniciatívy my chceme, aby vnútorný trh fungoval riadne. A samozrejme sú hranice pre vnútorný trh, no a to e, súvisí sa s boženskými očakávania pre mňa aj pre z zabezpečením základných potrebno. a preto som rád, že voda bola vyňatá, ale treba dávať pozor na to, aby sa to nezmenilo. No a postup trojky ukazuje, že komisia je za privatizáciu, pretože inak by to týmto krajinám nednúcovali. Ako to môže byť také nevyrovnané. Na jednej strane prijatia smernicu o koncesia a potom a trojku nechať takto pracovať. No už v Holandsku sa ukazuje, že podniky, ktoré e, v zahraničí e, sú podnecované, aby prinášali e, zisky, pričom Holandsku to tak nie je. Nož nepokladáte to za taký dvojitý meter. No a prosím, ešte a teraz čo povedal Evelyn Gephardt v porovnaní s USA. Keď ak by Grécko keby sa to zmenilo, aby tým netrpeli z zmluvy. No a slovo teraz zostane občianskej výbor, aby reagoval. Na 8 minút, nech sa páči. Ale ďakujem pekne. Ja by som chcel k tručnosti povedať niečo vzťahu k iniciatíve a ich požiadavkánku smernice o koncesiách. Ja som povedal, že táto smernica nie je v centre pozornosti iniciatívy, ale do debaty sa dostal úplne iným spôsobom ako v prípade európskych projektov v minulosti. No a tešíme sa, že voda bola vyňatá, ale vidíme revíznu doložku, čo môže znamenať vlastne, že otvorenie trhu, otvorenie vnútorného trhu s vodou sa jedného dňa opätovne stane predmetom debat. Tak a preto tvrdíme, že je nevyhnutné aj s ohľadom na iniciatívu povedať, že uznávame, že občania nechcú otvoriť vnútorného trhu a že to garantujeme do budúcnosti. To je viac ako chceme presadzovať ľudské právo na vodu. Je to úloha, ktorú treba splniť a to sa týka e, služieb a nielen toho, či voda je tovarom alebo nie. Ďakujem pekne. Budem teraz reagovať na francúzsku poslankyňu pani Le Grip, ktorá chce podporiť ciele 1 na 3 iniciatíve ľudské práva, a vy a vaša strana chcú otvoriť služby vodného hospodárstva liberalizácii. No ale my žiadame Európsku úniu o záväzok, aby neliberalizovala služby vodného hospodárstva. To nie je to vôbec komplikované. No a nesúvisí to s tým, čo sa deje na lokálnej úrovni. Myslím, že dopad ľudského práva na e, vodu na sanitáciu je ako mesta a obce to musia vyrovnať, keď sa zapoja do procesu realizácie správodajca OSM na túto tému bol jasný, e, aké musia byť vzťahy v tejto veciach. No a z, položím vám otázku 20 eur. Ak môžete povedať, ak viete povedať o nadnárodnej spoločnosti, ktorá nie je francúzska a španielská, ktorá funguje v EÚ. A ak povieme, že máme liberalizovať tie služby, takže kto bude z toho profitovať 20 eur, ak mi poviete, e, dokážete nazvať spoločnosť, ktorá nie je francúzska ani španielska. Ja vám potom dám. Dobre, ďakujem pekne. A teraz môžeme začať ďalšie kolo s rečníkmi z výborov MV a Pety. A ako prvá na zozname Sophie Okony. Nech sa páči na 1,5 minúty. Euh, Dámy a páni, oceňujem túto občianskú iniciatívu aj dnešné vypočutie, pretože problematika vody je v centre našej rozpravy už dlho bojujem za rozvoj nových finančných mechanizmov, aby sme vylepšili prístup k vode a k sanitácii, tak sa teším z tejto diskusie a podporujem body 1 a 3 aj všetko to, čo sa povedalo dnes po obede. Ale rada by som sa sústredila na liberalizáciu služieb s vodou a aproximáciu. Veľmi často sa o tom nehovorí. Tieto služby sú veľmi často striktne regulované a kontrolované verejnými orgánmi. Tretina európskych občanov má tieto služby prostredníctvom súkromných aktérov. Upozorňujem, že hoci súkromný operátor poskytuje tieto služby, je vždy pod kontrolou verejného orgánu. A tento orgán má možnosť eh, poveriť súkromného aktéra alebo súkromnú firmu e, takouto službou. Mesta e, môžu znovu prebrať riadenie vodného hospodárstva a teda je škoda, že sa tu zámerne chce poukazovať na firmy v tomto sektore a bolo by zaujímavé si vypočuť dnes všetkých aktérov a teda aj predstaviteľov týchto firiem. Aj súkromní aktéry prispievajú k ekonomickému rozvoju EÚ. Veľmi často sú diabolizovaní. Ich konkurencia a hospodárska súťaž umožňuje znižovať ceny vody. Tieto firmy prispievajú k HDP nášho štátu, k reálnej ekonomike a tiež sa zúčastňujú medzinárodného trhu. Len oni majú možnosti masívne investovať do výskumu a vývoja v tejto oblasti a umožňujú Európe, aby ostala lídrom v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že pár kolegov sme mali poslať do výboru IMKO. Kolegovia IMKO boli príkladní a ja skutočne žiadam všetkých, aby dodržali tú 1,5 minútu, pretože e, tam pomaly vyprší čas. Kryton Arzeny z 1,5 minúty. Ďakujem pekne, predseda. Nože, privatizácia vody alebo liberalizácia je zlá. No a Začala to pani Tečerová o Veľkej Británii, keď ona rozhodla, že sprivatizuje množstvo vodární. No a e, výsledkom bolo, bolo, boli trojnásobne vyššie ceny pre občanov, trojnásobne viac občanov, ktorí si nemôžu dovoliť vodu, keďže nedokážu zaplatiť účty a znižuje kvality sanity. Nuž v Polivii to vedlo k tomu, že e, spoločnosti chceli zdaniť e, zachytávanie dažďovej vody. No a tak 2 milióny e, poslancov požiadali občianskú iniciatívu. 50 poslancov chcú tohto parlamentu sa podpísalo iniciatívu za zastavenie privatizácie vodarní v Solúne. Grécka vláda to zastavila, grécky súd to zastavil, ale grécka vláda ďalej podporuje túto privatizáciu pod rúškom reforiem a pod zaštitou trojky vodárne v solúne majú 18 miliónov ročných eh, čistého zisku 100, 100 miliónov investícií EU, z EU a cena, za ktorú to predá, to je 110 miliónov eur a nadnárodné spoločnosti myslia, že to je príliš. Ja by som sa chcel spýtať, pán podpredseda komisie, pán Ševčovič, že ak chceme rešpektovať občanov, ktorí podpísali petíciu, tak keď sa vrátite do kancelárie, telefón a spýtať sa zástupcov komisie trojky, povedať, že toto nie je vítané. Ďakujem pekne, Korin Lepáš. Ja by som vyjadrila svoju radosť, že sa môžem zúčastniť dnesného vypočutia. Je to skutočný pokrok a je to e, tiež e, ďalším prvým krokom našej participatívnej demokracie v Európe a dúfajme, že ich bude viacej. Vypočúvať si je veľmi dobré a pochopiť je ešte lepšie. Je potrebné, aby táto európska e, iniciatíva, občianská iniciatíva bola vypočutá v komisii. Podporujem stanoviska vyjadrené v dokumentoch občianskej iniciatívy, rovnako ako uznesenie z roku 2012 ale konštatujeme, že komisia nie je tohto názoru a, a chce pokračovať cestou liberalizácie a to si mnohí naši spoluobčania neželajú. Možno v ideálnom svete by existovala skutočná kontrola a rovnováha medzi súkromnými a verejnými aktérmi, ale nefungujeme v ideálnom svete a všetko to tak nefungujeme. A keď vidíme narast ceny vody, keď prechádzame z verejného do súkromného systému a môžem vám dať mnohé príklady v mnohých krajinách, tak chápeme, prečo mnohí naši európsky spolobčenia nechcú takto pokračovať. Kým nebudeme schopní dosiahnuť túto rovnováhu, dámy a páni, tak nemôžeme ísť cestou liberalizácia a my musíme túto občianskú iniciatívu jednoducho podporiť. Vielen Dank. Martin. Ďakujem pekne, Martin Kassler. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem pekne za to, že občianská iniciatíva je aktívna. Ďakujem a gratulujem k tomu, že ste zhromažili tak veľa podpisov, čo dokazuje, že v Európe je o túto otázku veľký záujem, aj len v Nemecku, aj keď veľká časť podpisov je z Nemecka. Ja sám by som chcel povedať, že ja som z Bavorska, no a u nás má viac ako 200 tisíc podnikov, ktoré e, komunálne sú vynikajúco zorganizované a dodávajú čistú pitnú vodu. Nepotrebujeme konkurenciu, ale potrebujeme istotu pre občanov, že vždy dostanú čistú vodu. A to je to rozhodujúce a preto vás podporujeme. No a ja musím povedať, keď ide o transparentnosť a konkurencie, hospodárskú súťaž, tak vždy existujú argumenty, tí, čo majú veľa možností na vnútornom trhu z veľkých krajín a dnes to tiež vidíme na tejto diskusii, že sú v európskych krajinách v rôzne, v rôzne záujmy, sú tu veľké kon- koncerny, no samozrejme majú veľký záujem otvorenie trhu, ale zodpovední politici, v, ktorí sú v komunálnych podnikoch, Tí musia rozhodnúť, tí musia rozhodovať treba v eh, regiónoch na mieste a preto my musíme sa rozhodnúť vyňať trh s vodou. Ja vám môžem slúbiť, že to tak aj bude naďalej. No a keď hovorím o TTIP, pre mňa je to rozhodujúce a na to si môžem pripiť na zdravie. So, Franken, Franken prostet uns heute zu. Ne? Už takže Borska nám dnes pripili. No dobre. A ako ďalšie? Naša kolegyňa Childersen, ďakujem pekne, táto kampaň prichádza o veľmi dobrom čase, ale mm, keď členské štáty e, zavádzajú nové poplatky za vodu e, kvôli záchrannému balíčku trojky. Nož írsky občania e, môžu pot, potenciálne mať vyššie účty za vodu a nižšiu kvalitu vody v čase, keď občania ešte stále znášajú dopady hospodárskej krízy a, a úsporných opatrení, tak tieto kroky sú neopodstatnené a tieto čiastky by mali sa investovať, aby bola zaistená efektivita od výroby až po konzumáciu, aby bola zaručená dobrá kvalita pitnej vody a problém je tiež, že kontrolujeme prístup k vode ako právo pre všetkých občanov a nemôžeme modifikovať a liberalizovať prístup k vode. Výzvy spočívajú v dostupnosti vody. Kvalitná voda je dobrá len vtedy, keď si ju všetci môžu dovoliť, ale keď to môžu všetci dovoliť, tak to zaslúhuje štetu ľudského práva. Preto otázka na komisiu je s otázkou dostupnosti, ako zaistíte, že Európska únia bude spĺňať rozvojové ciele milénia z hľadiska univerzálneho prístupu k vode a aké opatrenia existujú na zlepšenie participácie užívateľov občianskej spoločnosti v rozhodovacom procese o dostupnosti a prístupe k vode. Ďakujem pekne. Ďalší kolega Chuntis na 1,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. Som europoslanec, pracujem vo výbore dopravy a zastupujem ľavicou a Grécko a oceňujem to úsilie, ktoré vyvinulo e, a vyústilo do tejto iniciatíve. Čiže by som spomenul grécky príklad. Je potrebné, aby táto iniciatíva pokračovala v inej forme, lebo sú neustále pokusy o privatizáciu v Atenách a v Solúni, e, kde je veľká reakcia občanov a žiadajú, aby sa vypísalo referendum. Hovorila sa so tu o Grécku. Komisia je, e, začína reagovať a pán komisár Barnier povedal, že áno, voda e, by mala figurovať e, v rámci tej smernice a že teda by nemala byť privatizovaná, ale v trojke grécka vláda hovorí, že boli prinútení privatizovať a predávajú vodnú distribúciu a vodné infraštruktúry v Solúni a v Atenách. A moja otázka, mohli by ste, pán komisár, všetkým a všade povedať, že tieto monopoly v distribúcii vody, ktoré sa predstavujú ako záchrana, tak či sú skutočne riešením a nie odpoveďou. My bojujeme za vodu ako základné právo a tento boj by mal ísť ruka v ruke ako to, že vodu treba chápať ako verejné blaho a nie ako tovar. Ďakujem pekne. Prejdeme k spontánnej časti rozpravy. Dve pripomienky. Ako prvá Evelyn Gebhardt na 1,5 minúty. Áno, ďakujem pekne. Teraz hovorím mene kolegu Antonia Panzeriho, ktorý tu bohužiaľ nemôže byť a požiadal ma, aby som v jeho mene položila otázku a konkrétne e, hovorili sme o smernici o koncesiách. On bol e, spravodajcom, on je spravodajcom tejto smernice, no a e, úspešne pro dlhý rokovania sa Európskou komisiou sme vodu ťa vyňali. Ale tiež viem, že Európska komisia s tým vôbec nie je spokojná to nám no, neustále, alebo teda jasne naznačili. No a otázka, čo teraz? Už bolo dnes povedané, že 2-3 roky Ríme, aká tu bude vyvíjať nuša, no za či chcete spustiť tento proces, alebo nedostali sme k záveru, že voda, všeobecný statok a nie tovar. Ďakujem pekne, Velinge Gephardt. No a na jednu minútu Kristina Gutierrez. A ver, gracias, señor presidente. Me, demo, me temo que creo... Obávam sa, že nemôžem veriť všetkým informáciám na tomto fore. Áno, jedna vec je, že voda je, že je to verejný statok a druhá vec súkromné riadenie. Vieme, že je veľa radníc, ktoré sa dohodnú so súkromnými firmami a radnice si ponechajú e, veľa financií a používajú to ako čierne peniaze. Poznám mnoho radníc v Španielsku, ktoré udelujú e, tender nejakej súkromnej firme, ale potom im ostáva určitá časť financovania. O verejnom riadení môžeme hovoriť jedine, keď je dobrá legislatíva. Všetci vieme, odkiaľ pochádza elektrika, ale nevieme, odkiaľ pochádza voda. Takže to je prvé východisko. Potrebujeme správnu legislatívu. A druhé, nesmieme Klamať občanov. Áno, voda je verejný statok, ale riadenia distribúcia môže byť súkromná. Ďakujem pekne. No a teraz eh, bude občianský výbor reagovať. Na no, to máte 8 minút. A eh, potom dáte slovo expertom. Takže nech sa páči, pán Od minúty, ja nebudem potrebovať až tak veľa času, ale chcem povedať dve dôležité veci. Ja som trošku e, e, skrátene e, prezentoval veci, ktoré som prezentoval do poludnia. Treba skutočne mať veci riešené transparentne a treba skladať očty. Treba mať jasno v tom, aké sú zisky, aké sú výšky, z čoho pochádzajú a aká je redistribúcia týchto ziskov? No a potom je to otázka, a ako, sa, e, ako sa využívajú tieto prostriedky na, ďalej, na ďalší rozvoj e, tejto infraštruktúry. Domnievam sa, že tieto e, veci zatiaľ neboli adresované a e, smernica by mala presadzovať aj transparentnosť, jednoducho pravidlá hry aj pre súkromné subjekty v tomto sektore e, to, že sú tam zisky, to je nespochybniteľné. E, to sme zažili v mojom domovskom meste, napríklad vodárne Berlín, E, tam, sú, tam je vlastne dvojtretinový podiel e, súkrom, súkromného sektora a vlastne mesto sa e, zrieklo sa zrieklo svoj, svojich výnosov, aby skutočne tá privátna zložka bola uspokojená vo svojich očakávaniach. A takto to nemôže fungovať musíme si uvedomiť, že e, vodárne v tej chvíli, keď by bola, pokiaľ by boli pokiaľ by boli odstavené, tak e, mesto by sa ocitlo vo veľkých problémoch, pretože e, e, vlastne vyrazila by e, kanalizácia a domy by trpeli. Takže musíme si uvedomiť, že je celý rad úloh, ktoré musia plniť takéto prevádzky, okrem samotnej dodávky vody. Čo sa týka konkurenčného prostredia, viete, je, treba si uvedomiť, že ide o prirodzený monopol e, dodávka vody a skutočne, ak je to v rukách e, ak je to v súkromných rukách, tak je to e, výrobňa peňazí. Do, doslova. A keď, keď skutočne takéto mestské vodárne E, nenarábajú náležite so ziskom, tak potom sa strácajú prostriedky, na, ktoré sú nevyhnutné na investície. Je, myslím si, e, že e, táto téma je pomerne komplexná. To, čo tu dnes prezentujeme, je, do značnej miery zjednodušená mechanizmus. Nella pán Fatori to občianskej iniciatívy. Nie je tam žiadny zmetok medzi vodou ako verejným majetkom a službami, pretože nemôžeme vodu oddeliť od služieb, keď hovoríme o práve na život a na prístup k základným potrebám, pretože keď mám prístup k e, kyslíku, tak mi stačí ja moje e, plúca, ale keď potrebujem prístup k vode, potrebujem infraštruktúru ďalej. Základné e, body našej iniciatívy. Nemôžeme sa len odvolávať na subsidiaritu. Prvá otázka je jasná je jasné, že sa, je tu súčasná tendencia k liberalizácii a táto tendencia prichádza od Európskej komisie. Už sa to tu viackrát povedalo, keď sa pozrieme to, čo sa žiada, aby urobilo Grécko či Portugalsko. Im jasne bolo povedané, musíte liberalizovať vaše služby vo vodnom hospodárstve a chcete, aby vaše štáty boli zachránené. Takže je tu vlastne určitá kondicionalita e, k južným krajinám, tak ako to v minulosti používal e, MMF, tak teraz to robí Európa. Ďalší bod, ktorý chceme explicitne uznať ako ľudské právo na pitnú vodu a sanitáciu ako legislatíva ad hoc s jasným začlenením do súčasnej legislatívy, aby to bolo jasne napísané čierne na bielom tak ako to hovorí aj valné zhromaždenie OSN, v Európe potrebujeme konkrétne nástroje, aby žiadny občan nebol vylúčený od prístupu k vode. Zodpovednosť znamená nájsť špeciálne fondy na investície, ktoré zabezpečia ten univerzálny prístup k vode, hlavne v tých najchudobnejších oblastiach Európy. To teraz ešte nie je zabezpečené. Máme tu ešte stále e, rodiny, ochudobnené počas tejto krízy, ktoré e, majú, e, sú ohrozené tým, že nebudú mať vodu. Keď e, hovoríme tu o práve na život, nehovoríme tu o trhu, či o záujmoch, či úrokoch. My hovoríme o akejsi e, fasáde alebo základu, o tom, čo prichádza ešte pred liberalizáciou. A myslíme si, že prioritou európskych politik je záruka ľudských práv, nie záruka trhu a ziskov. A posledný bod. Vieme veľmi dobre, že nie je kompetenciou Európskej komisie otázka toho, či sa vodné hospodárstvo bude riadiť v súkromných rukách alebo verejnými. Ale my hovoríme o tej fasade, ale o tom základe, o tej legislatíve, aby tam bolo e, zakotvené tie podstatné veci. Ale demokracia hovorí, že všade by mali európsky občania, kde sa mohli vyjadriť prostredníctvom referenda, tak sa vyjadrili a mm, dramaticky sa vyjadrili proti v Berlíne, v Madride a v Taliansku. Boli proti liberalizácii. Vždy sa občania vyjadrili proti privatizácii. Teda začneme tak, že uznajme toto právo na prístup k vode a nie liberalizácii. A ak si občania budú môcť vybrať, tak oni ešte potom určite aj dajú jasné nie e, privatizácii. Just very short. Veľmi stručne. Vy vlastne obhajujete súkromné vodárne, nehovoríte o verejných Veď e, vlastne tie isté požiadavky sa vzťahujú aj na verejné subjekty. My teraz nehovoríme o súkromných e, firmách. My, žia, my sa obraciame s požiadavkou, aby neboli liberalizované e, Vodárne, nechce sa mi veriť, že politická strana, ku ktorej patrite, by e, bola za túto liberalizáciu. My žiadame komisiu o to, aby zakotvila legislatívne, že nebudú predmetom liberalizácie e, e, vodárenské a sanitačné služby. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo komisii pán Jonathan Stone, ktorý je generálnym riaditeľom E, generálneho riaditeľstva e, vnútorný trh. Ďakujem za slovo, hovorí pán Fal. Myslím, že toto je e, historický moment a je mi veľkým potešením byť vo vašom kruhu. Ja by som sa chcel popasovať s viacerými vyjadreniami, ktoré tu padli. Musíme si aj objasniť určité nedorozenia. Čo sa týka smernice o koncesiách, musíme e, si vyjasniť stanovisko komisie. 21. júna komisár Barnier minulý rok povedal, citujem, najlepším riešením by bolo vyňať vodu spod rozsahu pôsobnosti smernice o, o koncesiách, musíme zohľadniť hlas veľkého počtu občanov. Ja e, sa chcem obrátiť na kolegov, aby razili tento názor. A skutočne aj tento názor sa ďalej presadzuje. A ďalej sa má monitorovať situácia v oblasti e, e, vodného hospodárstva. Takže e, toto je, e, hovorí sa to o signále, že e, niekde zadnými dverami sa vkráda opačná tendencia. To tvrdo popieram. Musíme samozrejme sledovať dianie v členských štátoch a treba mať na zreteli to, že to základné demokratické rozhodnutie ohľadom organizovania, poskytovania vody je rozhodnutie, ktoré je e, kompetencii miestnej. Európska únia nemá žiadne pravomoci na to, aby upravovala, či voda má byť dodávaná prostredníctvom e, verejného sektora, súkromného sektora. Taký je fakt a toto je skutočne vec, ktorá spada do kompetencií národnej, miestnej. Tam sú robené rozhodnutia, menené rozhodnutia a o 5 rokov komisia, tak ako je zvykom, v komplexných legislatívnych otázkach. Opäť sa vráti k tejto téme a predloží e, výstup zo svojho hodnotenia Rade Európskemu parlamentu. Samozrejme, v, tejto, v tomto hodnotení e, budeme posudzovať dianie v tom medzičase. Dnes ja ani nikto iný e, nevie povedať, čo povie a ako bude konať komisia o 5 rokov, ale čo viem, e, prehlásiť v tejto chvíli, e, je to, že budeme e, zohľadňovať túto občianskú iniciatívu aj v diskusii s členskými štátmi. Napokon uvidíme, ako bude fungovať v praxi smernica o koncesiách. Ale vyjadrím sa ešte k ďalším otázkam. Vraciam sa k tej celkovej otázke liberalizácie týchto služieb. Či komisia môže jednoznačne deklarovať, že nemá plány liberalizovať služby súvisiace s vodou. No, všetko sa to odvíja od presnej definície slova liberalizácia. Liberalizácia nie je E, ekvivalentom pojmu privatizácia. To je fakt. Ale v zásade je to vec, ktorá je v kompetencii členského štátu. Ak členský štát alebo e, či na miestnej úrovni v súlade so svojimi ústavným, ústavnoprávnymi systémami, že e, tieto služby súvisiace s vodou sa majú poskytovať tak či onak, tak to tak bude. Ak sa členské štáty rozhod- rozhodnú, e, že e, vodné hospodárstvo, dodávky vody majú zostať v súkromných rukách, teda mimo verejného sektora. Môže to tak zostať. Je celý rad členských štátov, ktorí sú v takejto situácii a k tomu sa komisia nemá e, čo vyjadriť a my, sme, my máme aj zviazané ruky. Európskou zmluvou v niektorých krajinách bolo prijaté rozhodnutie otvoriť určité e, časti e, služieb s vodou e, trhu, trhovým silám, silám takéto rozhodnutia boli. A tak potom e, vstupuje do hry jednotný trh EÚ, kde platia určité pravidlá hry, ako je transparentnosť, nediskriminácia a tak ďalej. Teda toto je tým spúšťacím momentom rozhodnutie, rozhodnutie na národnej miestnej úrovni E, nie je to rozhodnutie, ktoré sa robí na úrovni EÚ. A e, my sa musíme postaviť k tým dôsledkom, ktoré vyplynú, vyplynú z toho národného miestneho rozhodnutia. Ja len e, pripomeniem to, tú deklaráciu komisára Barniera, ten názor, ktorý zdieľajú aj, kol, aj celé kolegium. A tým chcem E, vlastne e, uspokojiť tie požiadavky, ktoré tu rezonovali, že je to vyňaté, e, služby súvisiace s vodou sú vyňaté spod, spod pravidlá, ktoré sa vzťahujú na vnútorný trh my budeme naďalej sledovať dianie na národnej miestnej úrovni vo všetkých členských štátoch a budeme konať, ak to bude potrebné, v každom prípade najneskôr o 5 rokov, kedy budeme revidovať fungovanie smernice o komisesiách. Jedna minúta. Pán Ot. Ďakujem vy ste práve konštatovali, že neviete, ako, ako, čo, ako bude na tom komisia o 5 rokov, čo povie o 5 rokov. Ani my to nevieme. Preto musíme v tejto chvíli konštatovať, že e, poskytovanie vody je ľudským právom a e, spadá to do sféry verejnej služby a nevzťahujú sa na to pravidlá vnútorného európskeho trhu. Keď toto je potvrdené komisiou, tak potom nie čo meniť. Ak by sa to malo zmeniť, tak na to je potrebná väčšina. No a čo sa týka otvorenia trhu v oblasti dodávok vody a sanitácie, toto je e, vlastne otázka, ktorá sa objavuje e, z roka na rok alebo každých zo pár rokov počas ostatných 20 rokov. No a e, zrejme sa to bude ozývať aj počas tohto nadchádzajúceho obdobia, ktoré predchádza európskym voľbám. Ďakujem. Ďakujem pánovi Otovi. A teraz prejdeme k záverečným prejavom a e, rád privítam e, e, dvoch zástupcov z inštitúcií, ktoré tu nemáme často. Je to z Ekosoku, pani Linoj. Má dve minúty slovo. Merci, monsieur le président. Donc, je représente... Ďakujem, zastupujem EKOSOK. Podporujeme túto iniciatívu a chceme takú legislatívu, ktorá zabezpečí prístup k vode k sanitácii, aby išlo o ľudské právo, tak ako to postulovala OSN, aby sa podporila distribúcia vody a sanitácie ako zásadná verejná služba pre všetkých Odpovedali sme na iniciatívu maďarského predsedníctva pre začlenenie e, vodnej politiky do iných politík EÚ. Je tu oznámenie Komisie pre inovačné partnerstvá v oblasti vody a e, stratégia záchrany. Pani Karola Fischbal-Pitech, generálna tajomnička Federácie verejných služieb a pani Alferíš, riaditeľka siete boja proti chudobe na našom plenárnom zasadnosti, keď sme prijímali akčný plán a my teda túto iniciatívu podporujeme. Je potrebné uznať, že na to, aby sme vytvorili legislatívu pre prístup k vode, aby sme rozlišovali služby, tých firiem, ktoré poskytujú e, služby a ktoré sú ziskové a aby sme rozlišovali medzi službami určenými ľudským bytostiam a preto si myslíme, že je transparentne potrebné uplatniť a zverejniť výsledky výskumu v oblasti inovácií Zdravá pitná voda musí byť ľahko prístupná už takáto prirodzene nie je k dispozícii, tak potrebujeme aj zoznam znečisťovateľov, aby sme prehodnotili dopad znečistenia a náklady čistenia znečistených vôd EÚ vo svojich obchodných politikách a politike susedstva musí brať do úvahy aj tie opatrenia, ktoré aplikuje e, na svojom území, aby ich aplikovalo aj v tretich krajinách. Ďakujem pekne. V mene výboru regionov Michel Lebrun, nech sa páči. Ďakujem, gratulujem organizátorom k tejto prvej európskej iniciatíve. Ďakujem, pán predseda, že ste aj výbor regiónov implikovali. Máme možnosť diskutovať o tejto prvej iniciatíve. Diskutovali sme vo výbore regiónov s podpredsedom tejto iniciatívy. Pripravili sme dve stanoviská jedno o úlohe miestnych a regionálnych samozpráv v podpore udržateľného riadenia vodného hospodárstva a druhé stanovisko o udelovaní koncesí. Aký je politický obsah nášho stanoviska? Poprvé, voda je nevyhnutný prvok pre život a miestne samozprávy zohrávajú kľúčovú úlohu v riadení tohto vodného hospodárstva. Viaceré regióny sú zodpovedné za verejné služby v tejto oblasti a za distribúciu odpadových vôd. Tieto samozprávy by mali byť úzko, sa mali zúčastňovať tvorby budúcej európskej politiky o vode. Voda by mala byť vylúčená z pravidiel trhu. Podľa nás je voda obmedzeným zdrojom e, ľudstva je nevyhnutná pre život ľudí a pre fungovanie ekosystémov. A teda služby súvisiace e, s vodou treba vylúčiť zo smernice o koncesiách. A potrebujeme jasnú politiku v oblasti tarifikácie. Musíme toto kolektívne blaho či statok obhajovať prospech budúcich generácií. A to je e, stanovisko výboru regionov a ďakujem, že ste si nás vypočuli. Ďakujem pekne. Slovo stojí pán Gondrian ako podpredseda občianského výboru, aby to zhrnul ešte. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že Mnohí ľudia povedali, že sa zúčastňujú historického momentu a skutočne je to tak. Je to prvá iniciatíva občanov v EÚ, ktorá, ktoré sa podarilo e, prekročiť ten prach, takže skutočne je to historická udalosť. Európska federácia verejných služieb spolu s mnohými organizáciami environmentálnymi, boj proti chudobe, mládežnickými organizáciami, obcami, ľudia z kultúrnej sféry, umelci a tak ďalej. Všetci podporili túto kampaň. Musím povedať, ďakujem veľmi pekne za vašu podporu. Ľudia, ktorí podporili Európsku iniciatívu pre občanov, jasne žiadajú Európskej komisie, chcú predložiť legislatívny návrh, ktorý bude implementovať e, návrh e, tak, ako to bolo predložené e, OSN, tak, aby ľudia mali prístup k dostupnej čistej pitnej vode. A toto by mal byť základný princíp zahraničnej rozvojovej politiky, tak ako aj obchodnej politiky EÚ mnohí kolegovia, aj poslanci Európskeho parlamentu zdôraznili pozitívne príspevky pri mm, v súvislosti aký má právo na, aké má právo na vodu na celom svete. No a mnohí povedali, že podporujú požiadavku, aby dodávky vody a hospodárstvo s vodou eh, nepodliehalo pravidla vnútorného trhu, že nechcú, aby eh, daránske služby boli liberalizované. No a myslím, že o 5 rokov, tak ako to práve povedal, že o 5 rokov riešenie, ako práve povedal zástupca komisie, to nestačí. Chceme jasné prehlásenia prísľub, že legislatívny akt, že e, nebudú, nebude sa liberalizovať a privatizovať voda. No a Myslím, že to je jednoznačná požiadavka. Voda nie je komodita, ako každá iná. Je to verejný statok, voda je život. Vidí. To je jasne, aj na webovej stránke komisie to je jasne ukázané. Voda je bohatstvo, ktoré treba zachovať pre budúce generácie. Naša iniciatíva je o tom, že voda a sanitačné služby sú základné pre životné prostredie, pre občanov a hospodárstvo. Európska občianská iniciatíva získala obrovskú podporu miliónov obyvateľov v celej EÚ. Mnohí či na stretnutie odborových zväzov, nákupných centier, radnice, aby zbierali podpisy. No a občianský výbor a podporné organizácie. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu podporu, podporu všetkým občanom, ktorí podpísali túto iniciatívu. No myslím, že diskusia jasne ukázala, že teraz je na Európskej komisii, aby reagovala no, príležitosť ukázať, čo si my myslíme, o čom môže byť Európska únia o pozitívnom projekte, o tom, že práva občanov sú v centre pozornosti. Je to o tom, že nieč- treba urobiť niečo pre túto generáciu, pre budúce generácie. Myslím, že môžem hovoriť mene občanov, ktorí podpísali túto iniciatívu a žiadam komisia, aby nás nesklamala, aby konala. My sme začali kovanie mnohými účastníkmi so slovami, že máme dôvod na oslavu. Myslíme, že máme dôvod na oslavu, ale myslím, že skutočný dôvod na oslavu bude, keď komisia začne konať a niečo urobí s požiadavkami Európskej občianskej iniciatívy a potom budeme môcť povedať, že to je nástroj participatívnej demokracie a nie len niečo, čo sa dá ľahko striasť. Takže komisia, prosím, začnite konať. Ďakujem pekne, pán Burdian, za vaše záverečné slova. No a slovo teraz dostane podpredseda Európskej komisie na záverečné vyjadrenie. Tie, ktoré prídu, no a dúfam, že tu bude ešte pred Svetovým dňom vody, to bude 22. marca, no a do 20. marca by komisia mala niečo predložiť. Takže pán Ševčovič, nech sa páči. Ďakujem pekne, Matias. Ďakujem pekne vám všetkým za to, že ste prišli v takom vysokom počte. A ešte raz by som rád zdôraznil, že si vážim z organizačného výboru to, že boli dosiahnuté takéto eh, vysoké čísla, geografické pokrytie a to, že táto téma sa dostala na program. Takže napriek tomu, že ten deň bol veľmi dlhý, debata intenzívna, tak ja eh, som veľmi spokojný, pretože sme jasne ukázali, ako iniciatíva túto otázku dala na stôl Európskej únie. Hovorili sme o tom na komisii, do obeda, po obede sme o tom hovorili na pôde Európskeho parlamentu. No a rád by som vám povedal ešte pre mňa, pre mojich kolegov bolo veľmi dobré poučiť sa a, a spoznať vaše pripomienky, námietky. Vy vám nás vyzval, aby sme konali, to urobíme tak ako vy ste rešpektovali všetky pravidlá, tak my urobíme to isté. A tak teda teraz musíme vydať naše oznámenie, zanalizujeme všetky aspekty. Nebolo by vám, nebolo by seriózne a teraz a, a prezentovať naše závery, pretože musíme zohľadniť všetky faktory, ktoré musíme zohľadniť. No a mm, oznámenie vydáme do 20. marca. No a ak mi dovolíte, rád by som zdôraznil niektoré skutočnosti. Nuž, ja si som si počul našu výzvu a ďalšie uznanie ako ľudské právo. Otázka je, ako to preniesť do praxe, ako už to povedame v celej Európskej únie. Ja som počul by sme sa mali lepšie sústrediť na rozvojovú politiku. No a myslím, že ste boli tiež informovaní o tom, koľko sa už robí v tejto oblasti, no a ako môžeme urobiť viac. Tiež chápem výzvy na zdieľanie najlepších postupov a transparent, transparentné správanie vodárenských spoločností v celej EÚ. To je jasné všetkým občanom zaujímavé pre všetkých občanov, čo tieto spoločnosti vlastne robia, aké služby poskytujú, za aké peniaze, čo robia so ziskami. No a súčasne musím povedať, že pre komisiu to nebude jednoduché predložiť znamenie, pretože vaša iniciatíva je veľmi široká. Museli sme pozvať 12 rôznych generálnych riaditeľstiev, pretože všetky 12 budeme musieť zhodnotiť ako ten prístup k vašej iniciatíve a môžem vás uistiť, že to budeme robiť veľmi dobrej viere. No a teraz niekoľkým konkrétnym otázkam, ktoré boli položené v voľnom obchode. O tom sme už hovorili do obeda, ale rád by som to zopakoval ešte teraz. Čo sa týka služieb vo všeobecnom záujme, Európska komisia vždy veľmi opatrná, ako to je uvedené v rokovacom mandáte a ako o tom rokujeme s partnermi. Už sme to preukázali pri mnohých príležitostiach vrátane prípadu rokovaní s Kanadou. Čo sa týka otázky investičnej doložky, no ešte my ste o tom hovorili, no a myslím, že komisia zareagovala veľmi pozitívne a komisár de Gucht veľmi zverejné konzultácie o tomto v najbližšej budúcnosti. Samozrejme, treba nájsť rovnováhu medzi tým, ako rokovať, ako dobrú pozíciu do rokovaní a ako zaistiť, aby občania, e, európsky a národní poslanci boli informovaní o prebiehajúcom procese. Čo sa týka otázok hlavne greckých poslancov o trojke. Viete, ako trojka vznikla, viete, že to je nástroj krizového manažmentu, a viete, aký veľký je rozpočet Európskej komisie a tiež viete, koľko peňazí bolo potrebných na rôzne programy financovania v EÚ. Už mne je ľúto, čo sa týka politickej ceny, tak často len Európska komisia a Európska únia musí platiť. Nemyslím, že to je férové. môžem povedať, že ak by to nebolo na komisii, tak situácia v viacerých krajinách v Grécku by bola oveľa horšie a my sme bojovali za Grécko od začiatku do konca. No a bohužiaľ, nečasto sa to uznáva. povedať, že Grécko som za ostatných pár mesiacov navštívil veľakrát a mnohí sme na nás veľký e, dojem urobilo to, ako sa Grécko snaží, aké obete prinašajú obyvateľia, ale už e, sa situácia mení. Írsko sa vracia na, na finančné trhy, Španielsko e, živuje svoj bankový sektor, no a Portugalsko jeho vývoz sa zlepšil. Takže momentálne dúfam, že konečne sa dostávame do lepšej situácie a dúfam, že to bude pokračovať a že občania to budú jasne cítiť čo sa týka bridlicového plynu, tak som si istý, že tí, ktorí sa tom vyznáte, viete, že predložili odporúčania o bridlicovom plyne. Súťaže balíčka, ktorý sme prijali vám pred pár týždňami a jasne sme povedali, že minimálne kritériá, ktoré by chránili životné prostredie, sme rozhodli o tom, že v tejto fáze budeme monitorovať procesu e, v súlade s princípom subsidiarity necháme na členských štátoch, či budú pokračovať výskumy alebo nie. A proces bude jasne revidovaný v tým krátkom čase, aby sme zhodnotili, ako sa táto technológia využíva a aké sú reálne environmentálne dopady. No a na záver som chcel povedať niečo, na čo by sme mali byť hrdí. Viacerí z vás sa to povedali veľmi jasne. Ja by som to chcel zdôrazniť. Buďme úprimní. Európska únia je globálnym lídrom ochrane životného prostredia. Musíme byť na to hrdí. Máme najprísnejšie environmentálne štandardy vo svete. A to je vďaka vašej práci, vďaka práci Európskeho parlamentu, vďaka pomoci Európskeho parlamentu. Bolo veľmi jasné, čo týka environmentálnych politík, jasné, čo sa týka environmentálnych požiadaviek a to je jedna vec, na ktorú by sme mali byť hrdí. A tiež musím povedať, že komisia si želá, aby sme zostali globálnym lídrom. My potrebujeme vašu pomoc. Nadchádzajúcich týždňov budeme potrebovať vašu pomoc v oblasti, kde musíme bojovať veľmi často s, s tým znárodnením kompetencií a aby sme urobili krok späť, niekedy aj viacero desaťročí. Všetci viete, aké dôležité je niektoré z týchto dôležitých oblastí regulovať a v takom malom kontinente, aký je Európa, myslím, že to je jedna z dôležitých vecí, o ktorej sa bude musieť diskutovať v rámci predvolebnej kampani. mu e ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ja by som na záver chcel poďakovať iniciátorom prvej úspešnej Európskej občianskej iniciatívy, hlavne marie Peret, ktorá je predsedníčkou tejto iniciatívy a rovnako aj podpredsedovi komisie. Bez neho by sme nemali vôbec žiadnu občianskú iniciatívu s takýmto širokým prístupom No a ja mám veľkú prozbu. Táto téma je veľmi citlivá. Prístup k čistej vode. A sanitárnym službám aj s ohľadom na dohodu o voľnom obchode. To komisia nezabúda, alebo nezabúdajte, parlament už viackrát zastavil zlé dohody, voda, geneticky modifikovaná kukurica a tak ďalej. To je dôležité pre spotrebiteľov, takže ešte pár tém, je komisia, má iný prístup, no už ja predsedu parlamentu budem informovať o dnešnom vypočutí aj o cieľoch, o tom sa dnes hovorilo. Ďakujem E, môjim kolegom komisie parlamentu, vystupoval aj zastupca rady. Na tu ešte sa dnes zabudlo a bol by som rád, aby na budúce medzi nami sedela, sedela zastupca rady, pretože pán Ševčovič slovila istú kritiku a ja si myslím, že rada v budúcnosti by tu mala byť účastná a ak by sa to malo dostať do zmluv, tak všetky tri inštitúcie tu musia byť. To ja chápem, priamu demokraciu. Ale dnes to bol skutočne historická chvíľa, práva úspešná iniciatíva. A ja zaručujem vám, že parlament bude dávať pozor na to, čo komisia s touto prvou iniciatívou urobí. My máme aj právo na správy z vlastnej iniciatívy ktoré majú konkrétne následky a v nevyhnutom prípade to použijeme a myslím, že 1,9 milióna vzdaných hlasov, podpisov, to je jasný signál, hovoria jasnou rečou, takže ja ďakujem. Ja som sa práve informoval že ten incident, ktorý sa tu dnes odohral, tak tá, tá, tá osoba je zdravotne stabilizovaná, je na tom lepšie, takže ďakujem. Ďakujem pekne, pán podpredseda a všetci, dúfam. Nezabudnite na to, čo sa tu dnes povedalo. Želám vám šťastnú cestu domov.